So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, dass die Präsenz noch sehr... Dámy a páni, vidím, že prítomnosť poslancov ešte nie je taká, ako by sme si želali, ale myslím si, že môžeme začať. Máme veľmi e, veľký program, máme dôležité hlasovania, takže dovolte, aby som začal informáciami zo schôdze koordinátorov na schôdzi koordinátorov rozhodli, že chcú vypracovať iniciatívnu správu, pokiaľ ide o alternatívne riešenie sporov, Alternative Dispute Resolution a takisto nová legislatívna iniciatíva k 14. smernici, smernici o spoločnostiach. Ešte nepadlo rozhodnutie o tom, kto bude spravodajcom, to nastane až v neskôršej fáze. Potom je tu ešte celá séria návrhov, pokiaľ ide o menovanie spravodajcov návrh rozhodnutia Rady ohľadom uzavretia Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb na základe alebo spočívajúcich z podmieneného prístupu a potom stanoviska opinions pani Tajn, zodpovedná za návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady upravené nariadenie tak a tak spolupráca medzi národnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné na poli spotrebiteľského práva. Kolega Albrecht by mal byť spravodajcom, pokiaľ ide o harmonizáciu trestného práva na úrovni EÚ. Pani Wikström, Európsky systém a potom ešte celá rada štúdií, ktoré boli zadané e, Policy Departmentu. Okrem iného je tam aj štúdia ohľadom, ohľadom e, soft law, a teda správneho práva na úrovni Európskej únie potom štúdia ohľadom e, škôd, pokiaľ ide o nezmluvné ručenie, potom loku standy, to je ďalšia štúdia, štúdia ohľadom európskeho rámca pre medzinárodné právo súkromné, súčasné medzery a nedostatky a výhľady a štúdia ohľadom verejného prístupu k stanoviskám právnej služby, právnych služieb parlamentov národných. Toto sa včera udialo a teraz som vám to patrične oznámil. Dostávame sa k bodu 23. Správa Alan McCarthy o realizácii smernice o mediácii o implementácii. Pani McCarthy. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade aj ja by som sa chcela poďakovať srdečne sekretariátu. Robert Prey predovšetkým, oni eh, nás viedli za roku počas tohto procesu a naozaj disponujú dobrou expertízou, pokiaľ ide o mediáciu, nakoľko sú v kontakte so všetkými členskými štátmi a z tohto dôvodu môžeme vypracovať kvalitný návrh, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice, pretože je to smernica pre nás dôležitá z pohľadu našich povinností ako zákonodarci obnovovať niektoré legislatívne veci a klasi otázku, či to funguje a či sú nevyhnutné zlepšenia. By som chcel, chcel by som teda pripomenúť kolegom, ktorí tu neboli ešte na čas, Smernica z 21. mája 2008 e, musí byť implementovaná zo strany členských štátov do 21. maja ten, tohto roku. E, bolo, bola schválená v druhom čítaní 23. apríla 2008, následne po dohode s radou. A kolegovia si spomenú, tí, ktorí tu boli vtedy, že prebehli dve úspešné vypočutia v apríli 2006 a potom následne v oktobri 2007. A prvýkrát v rámci tohto výboru prebehla aj online konzultácia a tieto konzultačné aktivity presvedčili výbor, že smernica napriek istej skepse v niektorých oblastiach naozaj bola e, dobrým návrhom a je to návrh, ktorý si zaslúži podporu po celej EÚ. Mali by sme sa teraz pozrieť na to, akým spôsobom došlo k implementácii na úrovni členských štátov, teda implementácii smernice, hlavne pokiaľ ide o implementáciu zo strany praxe a používateľov mediácie. A takisto identifikovať tak ako som už povedala, či by sme to dokázali zlepšiť a či sú nevyhnutné takéto zlepšenia. Už nám bolo dané do pozornosti, že smernica bola implementovaná v niektorých štátoch a spôsobila isté kontroverzie, kontroverzné reakcie medzi e, právnikmi z praxe, preto by sme sa mali pozrieť na to, akým spôsobom justičné systémy preberajú túto smernicu, hlavne so zreteľom na fakt, že v úvodných ustanoveniach smernice sa uvádza, že nič v tejto smernici by sa nemalo dotknúť národnej legislatívy a nemala by, nemala by byť mediácia povinná, alebo nemala by z nej vyplynúť nejaké stimuly alebo nejaké sankcie, za predpokladu, že takáto legislatíva nezabráni e, zmluvným stranám vykonávať ich právo prístupu k justičnému systému. Chcel by som pripomenúť kolegom, e, že je tu možnosť obrátiť sa na mediáciu v tejto smernici tým, že sa posilnia tie právne garancie a záruky a preto by sme chceli ponúknuť pridanú hodnotu občanom a e, e, hospodárskym subjektom viacerými spôsobmi. Každý súdca v rámci EÚ má na základe smernice e, možnosť teda informovať strany o tom, že sa môžu zúčastniť informačného kola o mediáciách. A ak sa určí, že tieto zmluvné strany môžu využiť mediáciu, tak smernica dáva možnosť zmluvným stranám uzavrieť dohodu, ktorá sa stáva ekvivalentnou s rozsudkom, ktorá je aj vymahateľná, táto dohoda. Dá sa to spraviť na základe notárskej zápisnice alebo notárske osvedčenia a tým sa stávajú takéto dohody na poli mediácie ekvivalentnými s inými nástrojmi právnymi. Toto všetko sa deje v atmosfére dôvernosti. Kolegovia si spomenú, toto bol pre nás podstatný bod na výbore, táto dôvernosť a informácie, ktoré sú E, poskytnuté, alebo niektoré priznania, ktoré zmluvné strany odprezentujú počas tohoto, nie je možné ich použiť proti týmto zmluvným stranám v následných sporoch v prípade, že mediácia zlyha. Toto je nevyhnutné na to, aby mali dôveru zmluvné strany, pokiaľ ide o tento proces, a aby boli nabádané k použitiu mediácie. Čiže táto smernica zabezpečuje, že nie je možné donútiť mediátora e, svedčiť o tom, čo sa udialo počas mediácie v rámci e, súdneho konania medzi týmito dvoma stranami mediácie. A pokiaľ ide o premlčacie lehoty. Smernica zabezpečuje, že v prípade, že strany vstupujú do mediácie, takéto obdobie je pozastavené, respektíve prerušené, tak aby bolo zabezpečené a zaručené, že neprídu o e, svoje termíny pojednávania na súde v dôsledku času, ktorý strávili v rámci mediácie. Čiže je tu naďalej zachované právo stran k prístupu k justícii v prípade, že mediácia bude neúspešná. Toto sú tie veci, na ktoré sa sústredíme a ja som spomenula, myslím, že tie kľúčové body z smernice. Mojím zámerom je prezentovať návrh správy v máji, ale e, chcela by som použitím vstupov zo strany kolegov a takisto predovšetkým zo strany tieňových spravodajcov, ktorí úzko so mnou spolupracovali, pokiaľ ide o uzavretie tejto smernice. Radi by sme uskutočnili seminár, ak by to bolo možné, pán predseda, chceli by sme pozvať komisárku Redingovu, aby sa vyjadrila týmto veciam a samozrejme to ako vždy ja privítam akékoľvek podnety zo strany ostatných kolegov na výbore alebo skutočne aj nejaké skúsenosti, ktoré majú z vlastných, z vlastných členských krajín, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice. Ale ako som už povedal, je to veľmi zaujímavá oblasť, pokiaľ ide o tento výbor. Myslím si, že je tam pre nás veľa vecí, ktoré by sme mohli získať aj v rámci tej implementácie a musíme zabezpečiť, že občanom poskytneme účinný a dobrý systém, ktorý ich bude pozbudzovať v používaní mediácie a tým pádom im ušetrí veľa nákladov, hlavne nákladom na právne trovy, predovšetkým tým, ktorí sú z nízkopríjmových skupín alebo ktorí si nemôžu dovoliť e, z iných dôvodov e, absolvovať normálny e, súdny proces. Takže ďakujem pekne a kolegovia, nech sa páči s pripomienkami. Ďakujem pekne, Arlin. Diana Bolis sa prihlásila. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pani McCarthy. Musím povedať, že som naozaj rada, že sa zaoberáme správou, ktorá monitoruje ďalšiu legislatívu, ktorá je jej pokračovaním. Myslím si, že tomu treba zatlieskať. Takisto si myslím, že by sme mali zorganizovať vypočutie a tam zistiť, aké sú skúsenosti. Osobne viem, z rozličných konferencií v Európe, na ktorých ma požiadali, aby som odprednášala túto tému, že táto téma sa prijíma veľmi priaznivo, táto smernica tiež, ale sú určité obavy o tom, týkajúce sa toho, že v niektorých členských štátoch ešte táto smernica nebola implementovaná. Nie len, že treba zdôrazniť, že táto smernica je o prístupe k spravodlivosti za menej nákladných podmienok, ale je to aj o kvalite spravodlivosti. Spravodlivosť, ktorá nie je protirečivá, ktorá nie je nepriateľsky naladená voči niektorej strane sporu. Možno, že spravodlivosť ako taká pre obe strany ríd za spravodlivosť. O to tu ide. A verím aj tomu, že ak by sme takéto vypočutie zorganizovali, bolo by veľmi zaujímavé a veľmi správne zamerať sa na skúsenosti susedných, susediacich krajín s Európskou úniou, tretich krajín, ktoré sa tiež rozhodli tematiku tejto smernice zapracovať do svojej legislatívy, pretože je pre nich zaujímavá a stojí im to za to podľa mňa aj do tejto oblasti by sme sa mali ponoriť. Ďakujem za slovo. Ďakujem, srdečne ďakujem. Áno, naozaj z môjho uhla pohľadu, keď to tak môžem konštatovať, je dobrá vec, že robíme aj takéto správy, malo by to byť častejšie, pretože poviem to tak, aj z pohľadu nášho politického konania a aj z pohľadu konfrontácie verejnosti, pokiaľ ide o kvalitu implementácie, je to dobrá analytická vec a preto aj myšlienka semináru tu podporujem, mali by sme to uskutočniť a pozveme aj komisárku, ak nebude z nejakých dôvodov môcť prísť, tak určite bude mať zástupcu komisie a ten z prvej ruky nám bude približovať e, nejaké poznatky z implementácie tejto smernice. Takže to chválim, je to dobrá vec. Nikto iný sa neprihlásil, môžeme uzavrieť rozpravu a pokúsime sa v maji zorganizovať seminár. Dostávam sa teraz k ďalšiemu bodu nášho programu. Regner. Práve som počul, že kolegyňa Regnerová je na ceste, ale isté obmedzenia dopravné, ja neviem, veci. Každopádne tí, ktorí nadvezujú vo svojich správach, lenže ten istý problém, to platí aj pokiaľ je pána bodu, tak správame šesku. Petície. Nejde to, nedá sa, nemôžeme. Mhm. Právna služba je tu, ehm, mohli by sa oni vyjadriť? je tu niekto z právnej služby takým spôsobom, aby sme plnohodnotne mohli e, pristúpiť k bodu číslo 6, alebo nie je to možné. E, nech sa páči, mohol by som vystúpiť, ale kolega, ktorý to má na starosti, ten tu nie je o 5 minút, každopádne bude tu. Nie, takže to nejde. Nejde to teraz? E, dobre, takže preruším našu schôzu, pokiaľ sa neobjaví ten prvý spravodajca, ktorý následuje. 5 minút, povedzme. Ďakujem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

Teraz nastala tá potešujúca situácia, že je k dispozícii právna služba ako aj jeden z tých nasledujúcich spravodajcov, ktorí predtým chýbali. A nakoľko som už avizoval bod pani Lichtenbergovej, tak ho aj správame ako prvý. A teda bod číslo 6, petície, prístup k súdnemu dvoru. Najskôr sa obratím na vás, pani spravodajkyňa, a potom na právnu službu. Ďakujem pekne. Ide tu o prístup e, k spisom ktoré sa týkajú prípadu, ktorý je pojednávaný na úrovni súdneho dvora. A tento prístup bolo dopretý žiadateľovi a on sa domnieva, alebo teda tvrdí v rámci petície, že tak povediac formou pozmenenia stanov súdneho dvora by bolo možné e, zabezpečiť a zaručiť prístup k spisom, súdnym spisom. E, a toto odôvodňuje následovným, že Európska únia, pokiaľ ide o podporu transparentnosti, tak e, veľmi silno ju umiestňuje do všetkých smerníc a legislatívnych nariadení. Nebudem to teraz menovať konkrétne. A ďalej sa domnieva po druhé, že je by to mohlo byť aj z pohľadu vedeckého zaujímavé, keby existoval takýto prístup. Samozrejme, tu je rozdiel e, medzi prístupom k spisom, ktoré sa týkajú súdneho dvora, a prístup k spisom alebo dokumentom komisie, parlamentu a tak ďalej. E, z môjho pohľadu by sa tu črtali dve cesty, dva spôsoby. Minimálny spôsob, ale minimálna cesta, ktorú by som navrhovala, by bola nasledovná. Tak povediac, prístup k súdnym spisom, ktoré sú relevantné z pohľadu prípadu, ktorý je prejednávaný na súdnom dvore a ktoré e, používal aj komisia, tam by mala byť minimálna transparentnosť. Mala by to byť okrem iného aj tak, že žiadateľ alebo ten, ktorý, ten navrhovateľ by mal mať možnosť dostať zoznam relevantných spisov. Mal by vedieť, že tieto spisy sa dostávajú k tomu prípadu a celý ten proces by mal byť transparentný. Pokiaľ ide o ďalší postup, respektíve povedzme presnejší a spolahlivejší prístup k spisom a informáciám, druhou cestou by bola zmena stanov takže bude veľmi presne stanovené znenie. Samozrejme, to nemôže parlament spraviť sám. Je tu takáto možnosť a ja by som chcela poprosiť právnu službu, aby sa k tomu vyjadrila, čo by to znamenalo v dôsledkoch, pretože myslím si, že by sme mali túto druhú možnosť Mm, ktorá by bola optimálnejšia, tak povediať, v porovnaní s tou prvou, to je minimálna požiadavka, aspoň z môjho pohľadu, teda mali by sme to nejak dostať predostrené a aspoň o tom diskutovať a chcem sa preto obrátiť na právnu službu, ako presne by mohol vyzerať takýto postup. Ďakujem. Ďakujem pekne. Povedal by som, že právna služba sa s tým popasuje. Ďakujem pekne. Pán predseda, Ospravedlňujem sa. Že som prišiel trošku neskôr. Vážený pán predseda, v tomto kontexte začneme článkom 15 zmluvy o Európskej únii. Ako spravodajkyňa už naznačila, je to opatrenie o prístupu k dokumentom, ale to neznamená, že z neho vyplývajú povinnosti, ktoré sa týkajú sprístupnenia týchto dokumentov v súdnom procedurálnom postupe. Súd ako administratívna zložka vedie aj dokumenty a v tomto zmysle treba v zmysle nariadenia 1049 treba vnímať tieto veci. Ak sa rozhodne, že sprístupnenie súdnych dokumentov je tiež žiaduce, sú tu niektoré usmernenia a takisto e, uznesenia zmluvy, opatrenia v zmluve, ktoré sa týkajú článku 16 zmluvy o fungovaní Európskej únie a 8 charty, v ktorých sa žiadajú inštitúcie, aby sa chránili osobné údaje. Myslím si, že takéto niečo sa nedá v nižšej právnej norme zmeniť. Ďalej tu ide o súkromné, súkromnú korešpondenciu a ide o ochranu súkromia rodinného života. Myslím si takisto, že táto vyhláška alebo pravidla súdu, teda súdna norma nižšej právnej sily ich nemôže meniť ani upravovať. Komisia v súvislosti s petíciami zmienila aj to, že inštitúcie musia rešpektovať profesné tajomstvo, článok 349 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Súčasná situácia vyzerá tak, že nie je možné sprístupniť priamo súdom dokumenty, pretože neexistuje právny základ pre súd, ktorý by umožnil súdu, ani procedurálne nariadenia také neexistujú, ktoré by umožnil súdu sprístupniť tieto dokumenty, ale Všeobecný súd môže sprístupniť dokumenty tretej strane ak táto tretia strana vie dokázať, že má pravoplatný záujem o tieto dokumenty a vtedy súdny dvor môže byť prístupný istému, systému takéhoto sprístupňovania dokumentov. Čo sa týka e, judikatúry, transparentnosť je základným pravidlom a obmedzovanie transparentnosti sú vždy len výnimky a prípad Turkle takisto sa týka tohto legislatívneho procesu. Z minulého septembra vieme o prípade, kedy sa žiadalo, vyžiada, žiadali dokumenty komisiou, jednotlivec alebo firma žiadali oficiálne súdne dokumenty k prípadu, ktorý jeden ešte prebiehal a druhý bol uzavretý. A súd e, urobil veľmi jasné rozlišenie medzi tým prípadom, ktorý ešte bežal a ktorý bol už uzavretý. Súd vyhlásil, že ak by ktokoľvek mal prístup k dokumentácii počas bežiaceho súdneho procesu, to by veľmi vážne ovplyvnilo tento súdny proces, pretože by vznikla e, verejná rozprava a vážnosť súdu by bola narušená, pretože by sa e, vyjadrovali k danej veci ľudia z verejnosti. Inštitúcie potom mohli by ovplyvňovať ľudí alebo ľudia inštitúcie v prebiehajúcom súdnom procese. Preto súdny dvor e, nevydal tieto dokumenty, ale ak je prípad už uzavretý, vtedy inštitúcie môžu mať prístup k dokumentu. Tretia strana môže mať prístup k takým dokumentom, pre ktoré sú prípady už zavreté. Toto som si overil s kolegom. Keby nás poprosili, aby sme sprístupnili dokumenty týkajúce sa e- inej strany v súdnom spore, my by sme sa museli tejto tretej strany spýtať, či súhlasí so sprístupním týchto dokumentov žiadateľovi. Toľko som k tomu chcel povedať, pán predseda, a samozrejme, ak má spravodajkyne alebo poslanci otázky, veľmi rád na ne zodpoviem. Ďakujem za slovo. Srdečná vďaka, pani Rixle a potom pán Boris. Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať pani Lichtenbergerovej za eh, priestor eh, diskutovať o tejto téme. Myslím si, že je to veľmi dôležitá, zásadná téma. Mám niekoľko pripomienok k odpovedí komisie, ktorú sme dostali 2. decembra 2010. Čítam túto odpoveď a v nej sa mi zdá, že názorom komisie je, že ak súdny dvor nepožiada sám o zmenu vo svojom súdnom rokovacom poriadku týkajúcu sa vydávaniu dokumentov, komisia nemôže urobiť nič. Základ, pretože takto interpretujem tento názor, je ten, že iba súdny dvor môže zmeniť svoje vlastné procedurálne postupy. Ja súhlasím s takýmto postupom, nesúhlasím, zásadne nesúhlasím s takýmto postupom, pretože tu sa narúša rovnováha medzi záujmami občanov, ktoré sa týkajú sprístupňovania dokumentov a záujmami verejných ustanovizní, ktoré vykonávajú svoje povinnosti tak, aby im do nich čo najmenej bolo zasahované. Verejná ustanovizeň, ako napríklad súdny dvor, by im, podľa mňa, nemal vetovať, nemal občanom Európy vetovať možnosť prístupu k dokumentom súdneho dvora. Priamo zvolený parlament je najpriamejším zástupcom ľudu a súdny dvor je na to, aby slúžil občanom a parlamentu. Preto spolu s radou by komisia mala rozhodnúť o tom, v akom rozsahu by súdny dvor mal sprístupniť dokumenty občanom a dúfam, že komisia aj naozaj takéto odporúčanie našej snemovne e, so všetkou vážnosťou vezme do úvahy. Naozaj môže ísť aj o citlivé záležitosti a uvedomujem si, že súdny dvor má aj takéto dokumenty, ktoré samozrejme by nemali byť voľne sprístupňované komukoľvek a tí, ktorí predkladajú petície, to treba overiť, či vzniká im nárok na sprístupnenie takýchto citlivých dokumentov, ale vždy ide o to, že v záujme komisie by malo byť sprístupňovanie dokumentov. Pán Boris, pani Wallis a potom ja sám. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rád položil otázku o právnej službe. Po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti sa zmenil právny základ vo vzťahu článku 15. Článok 42 Charty základných ľudských práv hovorí, že každý občan Európskej únie má právo na sprístupnenie dokumentov alebo nahliadnutie do dokumentov Európskej únie. Všetkých dokumentov majú právo nahliadnúť do nich, mať ich sprístupnené. A preto v kontexte predmetných zmien kontexte Lisabonskej zmluvy a v kontexte tejto požiadavky z charty a takisto v súvislosti s uznesením Európskeho parlamentu, v ktorom parlament vyžaduje, aby nariadenie 1049 sa rozšírilo tak, aby pokrývalo aj iné dokumenty, pretože toto nariadenie predtým sa vzťahovalo iba na dokumenty Rady, Komisie a parlamentu. My sme však vyzvali na to, aby sa ďalšie inštitúcie pridali medzi naše rady. Mám nasledujúcu otázku. V tejto súvislosti, ako navrhované zmeny a novelizácie ovplyvňa súdne procesy ak by sme žiadali plné sprístupnenie dokumentov, tak potom hoci ktorý občan Európskej únie by mal právo nahliadať do dokumentov všetkých európskych inštitúcií. Podľa mňa nariadenie 1049 stanovuje veľmi jasne a veľmi správne, že sprístupnenie informácií, vrátanie mnohých výnimiek, zabezpečuje záujmy verejnosti, ale výnimky sa týkajú osobných dát alebo dôverných informácií. Moja otázka znie, aký je váš názor, do akej miery zmeny zmluvy nás donútia zmeniť nariadenie 1049 tak, aby aj súdny dvor a iné inštitúcie Európskej únie museli sprístupňovať dokumenty. Pani Wallis má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pani Lichtenberger. Ďakujem aj právnej službe za názor. Myslím si, že musíme zaujať postupný prístup krok za krokom. A ďakujem za referenciu na prípad API, ktoré sú jasne rozlišené od práve prebiehajúcich prípadov. Ja nevidím dôvod, prečo by v prípadoch, ktoré už boli uzavreté, by nemohla byť dokumentácia, ktorá sa týk, týka žalôb. Ne, nehovorím o dokumentoch, ktoré sa používali ako svedectva, len čisto dokumenty, ktoré sa týkajú priamo súdneho sporu žalôb. Prečo by nemohli byť verejne prístupné? Neviem, prečo by tretia strana musela prechádzať e, rituálom kedy musí požiadať jednu z inštitúcií, ktorá je stranou sporu, aby prostredníctvom nich sa dostala k dokumentom. Podľa mňa základom celej právnej štruktúry Európskej únie je takáto transparentnosť. Ako môžeme očakávať, že naše zákony budú rešpektované a vážené, ak ľudia nemôžu pochopiť tým, že si preštudujú dokumenty o súdnych sporoch, ako sa toto právo aplikuje a vykonáva. Podľa mňa tieto dokumenty by mala hneď, keď sa súdny spor ukončí, mali byť spolu s rozsudkom a názormi dokumentov e, a názormi protistran ako celok sprístupnené. Nevidím žiadny dôvod, aby sme boli tajnostkársky a pretože to v podstate ide proti duchu všetkého, o čom súd naozaj je. Ďakujem za slovo. Ešte doplňujúca otázka z mojej strany. Ak som to správne pochopil, tak z pohľadu právnej služby to neprestavuje problém, pretože platí princíp transparentnosti. Odhľadnúc od faktu, že v niektorých konkrétnych ojedinelých prípadoch niektoré súkromné relevantné údaje sa nachádzajú v rámci týchto spisov a vtedy platí ten princíp odmietnutia, nahliadnutia Nejakým spôsobom z toho neobvinujem e, súdny dvor, ale pokiaľ ide o prax mojej krajiny, tak to funguje tak, že kdokoľvek to má odhodnenú nejakú žiadosť, tak môže nahliadnúť do takýchto spisov iba, e, že by došlo k rozporuplným vyjadreniam zo strany strán. Ak je to tak, tak potom e, predsedníctvo súdu o tom rozhodne na základe ochrany privátnych záujmov o možnosti nahliadnúť do spisu, povie teda áno alebo nie. To je spôsob, ako to funguje u nás a to je aj správne. A podľa mňa to ide preto, pretože sú to jednotlivé rozhodnutia a závisí to od obsahu. A ako náhle e, sú dané niektoré pádne dôvody, pokiaľ ide o nahlednutie do tých aktov, tak potom v princípe e, by e, mali prevážiť tie práva tých, ktorí namietajú nejaké, nejaký citlivý obsah. Je nevyhnutné mať nástroj, ktorý jasne stanoví princíp transparentnosti, ale je možné v niektorých jednotlivých prípadoch, musí to byť možné povedať aj nie. Takto by to malo byť. Ak som to správne pochopil, tak taká je aj právna situácia a možno právna služba by to mohla ešte viac priblížiť. Ďakujem. You, Ďakujem, pán predseda, za slovo odpoveď na otázku pana Bersa. Poukázali ste na článok 42 charty, celkom správne, ale článok 42 charty e, je trošku problematicky naformulovaný, pretože e, nie, nedá sa presne zistiť z tohto znenia, aké obmedzenia existujú a či sú to obmedzenia vo verejnom záujme. Je to relatívne nová otázka, Súdny dvor už existuje 55 rokov a čo sa týka prístupu tretich stran k spisom, všetko zostalo tak, ako to bolo od začiatku. Chcem zdôrazniť, že článok 15 zmluvy o fungovaní Európskej únie sa touto otázkou nezaoberá, nerieši ju ani tak, ani tak. Ale musím povedať aj to, že teraz hovorím len tak e, voľne, že neexistuje náležitý istý právny základ na to, aby sme donútili súdny dvor, pretože súdny dvor musí počúvať len článok 15, ktoré, ktorý sa týka len dokumentov, ktoré majú administratívny charakter a nie právny súdny charakter. Aké je však kritérium na rozlíšenie týchto dvoch skupín? Tu máme problém, že sa to nedá právne kvantifikovať. E, Všeobecný súd však vydáva takéto dokumenty ľuďom, ktorí dokážu, že majú odôvodnený záujem. Ale samotný tento výraz odôvodnený záujem je ťažké definovať a preto súd postupuje prípad od prípadu. Aj keď máme súd, súdny poriadok, rôz, máme tri rôzne dokumenty, ktorými sa spravuje súd, ani v jednom to nie je jasne spomenuté, okrem vety, že e, zasadnutia súdu musia byť verejné, že sa môžu konať vo všetkých jazykoch a tak ďalej, ale nie je tam z praktických dôvodov možné vždy toto dodržať, pretože sa, sú finančné náklady na preklad a tlmočenie. Otázka je teda stále otvorená a pani Wickstrom sa pýtala, prečo komisia nemôže vetovať niečo, čo sa týka súdneho dvora E, myslím si, že je tu taká prax, kedy sa súdnemu dvoru umožňuje spravovať svoje vlastné záležitosti podľa vlastnej úvahy. Je uznesenie, ktoré žiada komisiu, aby predložila zmeny k súdnemu poriadku súdneho dvora a komisia sa bude musieť vašim uznesením vážne zaoberať, ale tak to robí aj so všetkými vašimi uzneseniami. A ďalšia vec, existujú základné práva, ktoré by museli, na ktoré by muselo sa prihliadnúť, ak by sa akýmkoľvek spôsobom menil súdny poriadok súdneho dvora. Môj kolega sa tiež chce k tomuto vyjadriť. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcel by som sa vrátiť k tej línii, ktorú vyvinul môj kolega, je to tam jasné, článok 15 zmluvy sa týka prístupu k dokumentom, ale vylúčuje e, prístup k súdnym e, dokumentom súdneho dvora. Čiže naozaj treba si dobre prečítať dokument. Hovorí sa tam o prístupe k dokumentom všetkých inštitúcií, ale keď dôjdeme k riadku 4, k odseku 4, tak vidíme, že tam, pokiaľ ide o súdne dokumenty súdneho dvora, tak tam je prístup povolený e, len administratívnym kádrom. To znamená, že súdne dokumenty nie sú prístupné na báze zmluv. To je prvá vec. Druhá vec. E, v záležitosti API e, súd veľmi jasne povedal, že súdne dokumenty, e, to znamená názory a stanoviská, ktoré dostáva, zostanú vlastne na zodpovednosti tých in, E, inštitúcií, ktoré ich e, vypracovali, či už parlament, ktorý predložil odvolanie, ale on nemôže ich dať tretej stránke e, v priebehu celej, v priebehu procedúry, pre ktorá prebieha. To znamená, že my naše dokumenty, ktoré sme my vypracovali, nemôžeme postupovať ďalej, lebo musíme zabezpečiť pokojné posúdenie kauzy to znamená, že ako náhle sa e, súdny proces zatvorí, tieto dokumenty už nie sú, sú dokumenty súdneho dvora, ale sú to dokumenty, ktoré sú napríklad dokumenty, ktoré patrili k právnym argumentom každej inštitúcie. A tie, od týchto dokumentov sa to týka. Ďakujem. Ďakujem pekne, Stojanov. Predtým ešte by som mal jednu otázku, skôr ako dostane slovo pán Stojanov. Kto rozhodne o tom, e, ako to bude na úrovni súdneho dvora? Robí to e, predseda alebo kancelár? Pán Стоянов. Бих искал да взема отношение по som и особено по последното изказване, K poslednému vyjadreniu by som chcel zaujať stanovisko. Pochopil som to tak, že súd nemá povinnosť poskytovať k dispozícii rozhodnutia súdu. Pretože tá e, prax súdu sa týka vlastne e, interpretácie legislatívy, ktorú my prijímame a hovorí o tom, ako je nevyhnutné ju implementovať. To, čo bolo spomenuté, alebo ten záver, ktorý bol spomenutý, to je vlastne e, správny postup, správna prax občania by mali mať prístup k spisom a dokumentom súdu, tak aby vedeli, ako prebieha ich proces pred súdom, alebo ako vo všeobecnosti prebiehajú procesy pred súdom, tak aby aj do budúcnosti vedeli, ako e, sa majú k tomu postaviť a ako majú konať. A nemecká prax, aspoň teda podľa môjho názoru, je správnou a nie je potrebné zadefinovať, čo je vlastne odôvodnený záujem, alebo zadefinovať po termín odôvodneného záujmu. Celá európska prasce, celá judikatúra vlastne e, pozná tento termín odôvodneného záujmu. A vždy sa rozhoduje individuálne, nie je možné e, všeobecne prijať rozhodnutie o tom, kto má takýto legitímny alebo odolnený záujem, pretože život je príliš rozmanitý a nedá sa už vopred paušálne rozhodnúť, kto má záujem alebo kto záujem nemá. A myslím si, že e, výnimka, ku ktorej e, sme tu pristúpili, tak tá by sa mala rozšíriť na celý súd. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem za slovo. Ešte skôr, ako nájdeme ideálne riešenie, pokiaľ ide o prístup k súdnym dokumentom súdneho dvora, musíme analyzovať súčasnú situáciu. Článok 15 hovorí, že ktokoľvek môže mať prístup k dokumentom európskych inštitúcií, avšak odsek 3 hovorí, že to je za výhrady a pod podmienkami, e, ktoré sú vytvorené v ďalších riadkoch ďalej. E, v riadku 3 sa hovorí, že že vlastne sa to aplikuje aj na súdny dvor, Európsku investičnú banku a Európsku centrálnu banku, ak vykonávajú administratívne funkcie. To znamená, že pre právne činnosti my môžeme obmedziť prístup, pretože tu nejde o administratívnu funkciu. Ďakujem. Pani spravodajkyňa, rozpráva jasne ukazuje, že robíme dobre, tak povediac, keď to všetko zozbierávame do jedného dokumentu, keď e, zozbierávame interpretáciu jednotlivých ustanovení a že eventuálne tým prispieme k istému upresneniu. Podľa mňa iniciatívna správa, tak ako to zaznelo ako možnosť, e, ako to naznačila právna služba, iniciatívna správa, ktorá by jasne a presne zadefinovala smerom na komisiu tie patričné otázky, tak to by bolo na mieste pretože každý krok, ktorý smeruje k zvýšeniu právnej istoty a k spresneniu, tak ten by nás doviedol ďalej. Takto vlastne by sme e, dostali mimo sporu e, veci ako napríklad e, správne rozhodnutia, niektoré prípady a takisto by sme mohli odkázať aj na výnimky, ktoré v rámci postupov sú automatické. Navrhujem, aby sme vypracovali dokument a aby sme na komisiu zadali vypracovanie iniciatívnej správy a aby nám to potom bolo predložené. Otázku iniciatívnej správy budeme riešiť na schôdzi koordinátorov. Tamto patrí. Čiže takéto riešenie zaznelo, myslím, že to na, pomôže. Najskôr by som vám poprosil právnu službu, aby zodpovedal na tieto otázky. Ešte pán Boris má otázku a potom Dáme možno správnej službe. Ja som nevým spravodajcom a preto plne súhlasím so spravodajkyňou. A tento prípad, ktorý sa týka sprístupňovania dokumentov by sa mal riešiť dvoma spôsobmi. Predovšetkým Európska komisia by mala zrýchliť svoje aktivity, ktoré sa týkajú e, rozšírenia množstva dokumentov sprístupnených podľa nariadenia 1049 a sú to aj záležitosti, e, ktoré sa týkajú len právnických a súdnych spisov. Nie všetko totiž to bolo dobre zadefinované. Myslím si, že môžeme vypracovať e, mnohé alternatívy, ktoré sa týkajú miery sprístupňovania dokumentov a mohli sme vypracovať e, konsenzus. A teraz nakoniec ešte právna služba, aby odpovedala na tie otázky a potom e, prejdeme k hlasovaniu, respektíve k odobreniu patentu. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne, položili ste veľmi konkrétnu otázku. Kto rozhodne? Hovorí sa o tom, že e, to je námestník vedúceho súdnej kancelárie. Ja som ale istý čas pracoval pre súdny dvor a viem, že súd e, sám v rámci svojich administratívnych stretnutí rozhodne o takýchto záležitostiach. Boli predložené požiadavky na prístup napríklad k rešeršným poznámkam, na ktoré sa spolieha niekedy súd. A, čiže viem, že je to súd, ktorý to robí. A, čiže máte odpoveď od autority, ktorá je najvyššia, aj napriek tomu, že už nie vykonáva no, justičnú prax. Čo sa týka prístupu k istému zoznamu dokumentov, ktorý súd e, usprístupnil, podľa článku 16 môžete dostať isté dokumenty, Rečníka prerušuje pani Lichtenberger. Áno, ale to je veľmi minimálne sprístupnenie odpoveda. A čo sa týka pána Borisa a jeho otázky, novelizácie nariadenia 1049, samozrejme, toto nariadenie sa nebude zaoberať súdnymi spismi, ale riešime to inak. Myslím si, že na konci roku 2009 sa začalo, začala riešiť táto vec, ale skončila vo výbore LIBE Samozrejme, že právne služby veľmi radi budú spolupracovať k in, s iniciatívnou správou, ak sa parlament rozhodne takú vypracovať. Ďakujem, pán predseda. Dobre, ďakujem pekne. Tým pádom sme prebrali tento bod, dostávame sa k hlasovaniu, už je 10 hodín. Poprosím právnu službu, aby e, v krátkosti nám prezentovali posúdenie, pokiaľ ide o patentový postup alebo postup posilnenej spolupráce. Um Ide o posúdenie patentových záležitostí, pán Ďakujem, vážený pán predseda. Požiadali ste nás v mene výboru pred týždňom o tom, aby sme vypracovali správu k téme, k ktorá, my sme si toho plne vedomi, spôsobuje mnohé ťažkosti, najskôr politické, možno dokonca aj filozofické a takisto aj právne ťažkosti. E, pretože e, z právneho hľadiska to je druhá kategória ťažkosti. Prečo je to také ťažké? Pretože sme na začiatku aplikácie viacerých článkov, začíname aplikovať mnohé nové články. Nový článok 118 zmluv o fungovaní EÚ, ktorý vytvára právny základ pre e, tieto jednotné veci. Potom samozrejme, že je to trochu skomplikované tým, že sú tu e, dva typy aktov. Akty bežné, e, legislatívne a paralelne a neoddeliteľne e, je tu, sú tu ešte akty, ktoré E, sú prijímané e, na základe konzultácie parlamentu, ale v rade musia byť prijaté jednomyselne, čo je už samo o sebe zložité. A navyše tento mechanizmus z posilnenej spolupráce, ktorý už dlho existuje a keď sa abstrahujeme od toho, čo sa e, udialo E, v občianskom práve v oblasti rodinného práva pred niektorými týždňami, máme veľmi málo skúseností s týmito komplikovanými mechanizmami. Tie komplikácie vyplývajú aj z toho, že mnohé články z bývalých zmluv boli prevzaté e, tak, ako to bolo v ústave. Napríklad máme články zmluvy Európskej únie a máme celú sériu článkov v zmluve o fungovaní Európskej únie. Aby sme hovorili o posilnenej spolupráci. V súčasnej situácii musím povedať, že existuje v duchu mechanizmu a textu mechanizmu posilnenej spolupráce existujú dve štádia. Dve štádia. My sa teraz nachádzame e, v štádiu povolenia aby sme pristúpili k posilnenej spolupráci na žiadosť istého počtu členských štátov ohľadne návrhu komisie, ktorá e, vlastne sa na nás obrátila. Toto povolenie predpokladá, že vlastne e, sa tu bude schvalovať jednoducho väčšinou návrh. Ako náhle dôjde k schváleniu tohto textu a za podmienok, za akých sa tento text schváli, rada príjme svoje rozhodnutie. Druhá fáza bude fázou e, aplikácie a spustenia samotnej posilnenej spolupráce, ktorá bude sledovať a rešpektovať procedúru článku 118, teda to je časť legislatívneho bežného postupu, to je, teda to sú tie opatrenia, eventuálne potom tu bude ďalšie rozhodnutie, ktoré sa bude týkať právnych problémov, pardon, lingvistických opravuje sa rečník. V súčasnej situácii a v súčasnom štádiu by som povedal, že musíme brať do úvahy skutočnosť, že my nemôžeme predpokladať postoj, ktorý vy príjmete e, v štádiu vytvárania ako spolulegislátori. Nemôžeme obmedzovať vaše práva, my musíme čakať. To znamená, že my musíme absolútne bdieť nad vašimi uzneseniami, aby sme neprejudikovali tieto funkcie. A musíme sa obmedziť len na problémy, ktoré vyvstávajú teraz a ja teda budem k ním na základe stanoviska, ktoré ste včera e, rozdali, distribuovali sa k tomu, vyjadrím veľmi stručne. Podmienky, ktoré e, vyžadujú dve zmluvy, spoločné zmluvy a ich zložky na to, aby sa povolila táto posilnená spolupráca. Prvá podmienka je taká, že oblasť v ktorej sa bude táto posilnená spolupráca vykonávať, sa netýka exkluzívnych výlučných kompetencií. Na základe Lisabonskej zmluvy tieto exkluzívne kompetencie, práve tak ako zdieľané e, kompetencie, sa boli zoskupené na jednom zozname v článku 3 zmluvy o fungovaní Európskej únii a tu na, ja som si istý, že tu budú rôzne právne interpretácie, jurisprudenciálne a v súčasnej, nevylučujem v budúcnosti ďalšie interpretácie, ale v súčasnom štádiu treba povedať, že článok 118 sa netýka kompetencií exkluzívnych. Čiže prvá podmienka e, o povolenia posilnenej spolupráce je splnená. Ďalšia podmienka, politická podmienka e, z posilnenej spolupráce sa musí rozvíjať na základe e, prostredia, ktoré nám stanovujú zmluvy. To je článok 118, opakujem, a je špeciálny jeden článok, ktorý nám umožňuje práve takéto kroky. To znamená, že my v rámci našich limitov a obmedzení zostaneme stále v tej oblasti, ktorá je stanovená zmluvami. A teraz e, sa pozrieme na niektoré ďalšie podmienky, ktoré sú také citlivejšie, delikátnejšie a nachádzajú sa buď v článku 20 zmluvy o Európskej únii alebo v článkoch o zmluve o fungovaní Európskej únie. Prvá z týchto e, podmienok, to je vlastne tretia požadovaná podmienka, má podporovať realizáciu cieľov únie my, my sa nazdávame, že nie špecialisti čítajú e, ten test, ktorý nám bol zaslaný z komisie, lebo tento text bol vypracovaný koncom minulého roka. Funkciou právnika je overiť, že či tento dokument a dôvodová správa a rozhodnutie, ktoré je k tomu e, pripojená, zodpovedá realizácii cieľov únie a my potom odpovedáme pozitívne, kladne e, v zmysle 22. a 23. bodu nášho stanoviska. Ďalšia e, podmienka posilnenej e, spolupráce môže byť aplikovaná len v prípade zachovania plnenia cieľov únie a integračného procesu. Aj tu si myslíme, že je tu taký spoločný európsky unitárny patent, ktorý zodpovedá týmto podmienkam. 15, 20, 25, tam neviem, ale táto operácia, táto konkrétna operácia prispieva k zachovaniu a posilneniu systému integrácie Európskej únie. Ďalšia téma alebo ďalšia podmienka, ktorá možno môže byť interpretovaná rôzne, je tá, že zmluva predpokladá, že posilnená spolupráca, ktorá má isté e, procedúry, kde sa vyžadujú isté výnimky, keď sa dostaneme vlastne e, do krajnej situácie, to ako k poslednému možnému riešeniu alebo východisku. A hneď vám prečítam, my sa ocitneme v takejto situácii posledného východiska, hneď, kde má môj článok 20, keď je stanovené, že ciele E, ktoré sleduje toto, táto spolupráca, nemôžu byť dosiahnuté úniou v stanovenej e, rozumnej lehote. V takejto situácii my sa potom vrátime k dôvodovej správe, zvážime rozhodnutie, komisia, rada a vy sami, alebo nie vy sami, ak nebudete mať takýto názor, ak ho nebudete zdieľať, ale dve prvé inštitúcie, keď sa budú nazdávať, že sme sa dostali do štádia, keď už naozaj iné riešenie neexistuje a že už naozaj sa nedá očakávať nič iné na to, na to aby sa vlastne tieto ciele splnili e, na úrovni 27 členských štátov. Takže právna služba v rámci svojich právomocí e, na základe prvkov, ktoré sme mali E, k dispozícii. To nie sú žiadne osobné pocity, ktoré k tomu dávam, ale ja som vychádzal z dokumentov, legislatívnych dokumentov, takže my, my sme dospeli teda do, tejto, do tohto posledného štádia a tam treba potom my, minim, istý minimálny počet členských štátov, to je 9 a a vlastne keď sa rozšíri únia, tak potom to minimum bude ešte väčšie No a potom tu máme teda 6 podmienok na to, aby sa povolilo otvorenie procedúry posilnenej spolupráce. Nezabúdajme však, vy budete legislátormi tejto posilnenej spolupráce a vlastne ak tie podmienky, e, ktoré stanovila súd, o ktorých hovorila súdna služba budú splnené. Ešte som nehovoril o ďalšej časti nášho stanoviska, ktorá spôsobila veľké starosti komisii a to je odsek 34 a nasledujúce. To sa týka presne druhej fázy e, vytvorenia takejto alebo nastolenia tejto spolupráce. Samozrejme, že je tu istý, istý taký taká vágna situácia, na základe ktorej istým spôsobom rozlišujeme e, podmienky medzi členskými štátmi a tak ďalej a tak ďalej. Ale to je druhá fáza. Ja si myslím, že už v súčasnom štádiu je však celá téma taká komplikovaná, že môžem vás teda odkázať na písané úvahy k tejto téme a vlastne môžem vás teda odkázať aj na to, čo predchádzalo to tomto stanovisku. To znamená, že boli splnené podmienky na otvorenie otvorenej spolupráce, tak ako som to hovoril, po druhé rozhodnutie, ktoré vy príjmete teraz, e, sa rovná povoleniu a bude potom nasledovať procedúra otvorenia mechanizmu, kde si zachováte všetky právomoci a ja ako zamestnanec mm, nemám v úmysle vás brzdiť ani v slobode činnosti, ani vám nechcem prejudikovať vašu činnosť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Teraz nepripustím rozpravu, pretože včera sme mali možnosť. To, čo povolím, to budú otázky nasmerované na právnu službu. Sú takéto otázky, kolega López? Nie, vy nemáte otázku smerom na právnu službu, tak sa dostaneme k hlasovaniu. Myslím si, že aj ten výsledok bol jednoznačný, pokiaľ ide o to, čo nám spomenul pán Peneira. Dobre. Dostávame sa teraz k správe Lene. Pokiaľ ide o poslednú spoluprácu v oblasti patentu európskeho. Pán kolega López, nech sa páči presidente. Eh, simplemente... Pán predseda, iba bez toho, že by som chcel hovoriť, nechcem debatovať, ale chcem iba povedať, aby bol jasný motív negatívneho hlasovania, ktoré budem realizovať, pretože si váš, vás vážim a chcel by som k tomu urobiť také malé vyhlásenie. Aj napriek tomu, že sme podporili, že sme sa snažili byť eh, priaznivo naklonený, nebudem používať city, budem sa snažiť byť racionálny, tak ako e, sa správam racionálne a budem sa v budúcnosti správať racionálne vo všetkých postupoch posilnenej spolupráce. Aj keď sme e, podporili jednomyselnú dohodu a my si myslíme, že stále je možné takto pracovať, predsa je ešte veľa vecí, ktoré treba urobiť a my plne súhlasíme s tým, aké pozitívne môže byť pre Európsku úniu tento jednotný e, patent pre všetky európske 20, e, krajiny 27, člán, 27 e, štátov EÚ. My však chápeme, že celé roky sme toto nemali, ale my nechápeme, my chápeme, že pravidlá hry sa zmenili na základe toho, čo odznelo v poslednej prezentácii komisie a preto rýchlosť, s akou sa tieto veci vypoužili ohľadne tohto ro- posledného rozhodnutia, e, to naozaj nechápeme. A preto aj napriek snahe e, spravodajcu e, prezentácia pozmeňujúcich návrhov bola pomerne malá a podľa môjho názoru osobného rozpráva nebola dostatočná. Rovnako sme nemali dostatočný čas, aby sme analyzovali právnu správu. Navyše bolo to v angličtine. A ja síce mám americké vzdelanie, môžem to čítať, ale máme tu e, španielských expertov, ktorí mi nemohli pomôcť, boli to právni experti, pretože oni e, nevedia po anglicky. A teraz pokiaľ ide o k podstate veci, myslíme si, že Špeciálne táto posilnená spolupráca ide proti e, spoločnému trhu, bude ho e, rozdielovať a frakcionovať. Jednotný trh hovorí, že je to celý trh a nie iba niektoré časti tohto trhu. Avšak myslím si, že úsilie komisára Barniera v tomto zmysle je veľmi pozitívne úsilie, Nehovorím o tomto partikulárnom špecifickom prípade, hovorím o celkovom prístupe komisára k tejto téme. My sme si už vypočuli e, správu právnej služby. ja som to nekomentoval, ani to komentovať nebudem, ale treba si uvedomiť, že o tejto veci ešte stále rozhodu, bude roz, rozhoduje a bude rozhodovať súdny dvor a v budúcnosti to môže rozhodnúť. Takže ja by som chcel toto vysvetlenie e, dodať k tomu, že budem hlasovať proti. Ďakujem. Myslím si, že to berieme na vedomie ako osobné vyjadrenie. Nebol to vstup do diskusie, skôr to bol také osobné vyjadrenie, osobný pohľad a tak to je to aj v poriadku. Dostávame sa k hlasovaniu. Najskôr pozmeňovací návrh 27, López Isturis a pán Hidalgo. Pýtam sa, kto je za. Poprosím ruku hore. Kto je proti? väčšina je proti. Zamietnuté. 26. Kto je za? Poprosím. Minite ruky. Kto je proti? Schválené väčšinou. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Poprosím, aby ste signalizovali. Kto je proti? Prijaté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Takisto prijaté Pozmeňovací návrh číslo 4, a síce prvá časť, druhá časť bola stiahnutá. Kto je za? Kto je proti? Čiže väčšina za. Prijaté. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Väčšina za. Prijaté. Pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 8, ten bol stiahnutý. 9, ten je vybavený. Pozmeňovací návrh 10, kto je za? Kto je proti? E, väčšina za. Prijaté. Pozmeňovací návrh 11, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 12, tá je vybavená. Kompromisný návrh 1, kto je za? Kto je proti? väčšina za, prijaté. Pozmeňovací návrh 13, to je vybavené, 14 vybavené, 16 16 takisto vybavená, teda tá odpada. Čiže 17 takisto odpada, 18. Aha, musíme hlasovať o 16. Dobre, takže predsa len 16. Takže hlasujeme o 16. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 17. tým pádom definitívne odpada. Ostávajú 18, 19, o nich musíme hlasovať. Kto je za 18 a 19, kto je proti? Tým pádom takisto schválené tieto dva lebo väčšina bola za. 20 odpadá, 21 takisto, kompromis 2, kto je za, kto je proti väčšina prijaté. 22 vybavené, 23 tiež, 24 e, kto je za, proti, väčšina za, prijaté. 25 e, nepripustné, jednotka kto je za, kto je proti, zamietnuté, väčšina proti. Dostávame sa k uzneseniu ako takému, kto je za, poprosím, budeme musieť počítať spočítame. Takže poprosím tí, ktorí sú za, signalizujte rukou. Dobre, kto je proti? Tiež si to spočítame. Zdržal sa niekto? Dvaja sa zdržali. Dobre, ale výrazná väčšina. Môžeme oznámiť výsledok? Dobre, 6 proti, 2 sa zdržali, zvyšok e, za, práve to spočítavame, koľko je to vlastne ten zvyšok, takže prijaté. Dobre, tento ťažký bod e, sme už absolvovali, zvyšok ide na plénum. Dobre, ďalší bod, e, budeme hlasovať o ďalších veciach a potom právny základ. Správa pána Albrechta, nech sa páči, pán kolega. Cvevka. Ďakujem za slovo Pán predseda, dámy a páni, rád by som vás poprosil, aby sme zvážili pozmeňujúci návrh predložený v poslednej chvíli, ktorý sa týka kompromisného návrhu číslo 1. Náš tieňový spravodajca Raymond Mondwilland hovoril s pánom Albrechtom a inými kolegami a získal podporu pre tento pozmeňujúci návrh kompromisnom návrhu číslo 1 by sme radi vylúčiť tri slova both, orally a and v angličtine. Tieto tri slova oba, ústne a a. Tak, že to bude znieť nasledovne, aspoň písomne a jednoduchým a priateľným jazykom. Toto je záverečná verzia kompromisného návrhu číslo 1, ktorý by sme radi prijali. Pani Lichtenberger, chcela by som kolegovi Albrechtovi sa naozaj ospravedlniť z dôvodu choroby. Nemôže byť prítomný. Je uzrozumený s týmto kompromisom, s týmto kompromisným návrhom. Objavilo sa isté nedorozumenie na začiatku rozpravy, ale teraz už myslím, že to bolo vyjasnené. Ide o minimálnu požiadavku, a v normálnom prípade by to malo byť tak, e, že to budú informácie písomné a ústne. Tá písomná je podstatnejšia, je dôležitejšia, pretože samozrejme obvinenej strane obvinenému dáva jasnejší podklad alebo základ pre jeho konanie. Dobre, zohľadníme to pri hlasovaní. Dostaneme sa tak k hlasovaniu najskôr pozmeňujúci návrh 3. Spravodajcu, kto je za, poprosím, ukážte. Kto je proti? väčšina za, prijaté, pozmeňací návrh 4 za, proti, prijaté, kompromis 1 s ústným, zmenou, tak ako bola prednesená, kto je za, kto je proti, prijaté, takže nebudem hlasovať po častiach, pretože teraz budeme o novej verzii priamo rozhodovať. Dostávame sa k pozmeňovaciu návrhu 5, ten odpadá, 6, kto je za, kto je proti, Prijaté. Kompromisný návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. 34, 41, 44, 43, kompromis 3, ten je ďalší. Kto je za, kto je proti? Prijaté. Nebudem menovať teraz tie, ktoré odpadajú. 42, kto je za, kto je proti? Prijaté. Potom sa dostávame na 53, kto je za, proti, prijaté, desiatka za, proti, prijaté, pardon, nemuseli sme ani hlasovať, odpadá, jedenáctka, pozmeňovací návrh, to je za, proti, prijaté, dvanáct za, proti, prijaté, 54 za, proti, prijaté, 55, kto je za, kto je proti, Musíme to spočítať ešte raz. E, niekoľko ľudí sa aj zdržalo. Takže kto je za 54? E, Jedenáct. Proti. Bolo to jednoznačné, ešte sa niekto zdržal. Takže prijaté. 56 za, proti, prijaté. 57, kto je za, proti, prijaté. 13 za, proti, prijaté. 14. Ústny pozmeňací návrh takisto, kto je za, proti. Prevažná väčšina za, prijaté. 58 za, proti, zamietnuté. 59, kto je za, proti, prijaté. Kompromis 3A, prvá časť, kto je za, kto je proti, prijaté. Kompromis 3a, druhá časť, kto je za, kto je proti. Väčšina bola za, prijaté. Pozmeňovací návrh 60, ten odpadá. 61, kto je za, proti. Myslím, že väčšina za, prijaté. Áno? Nie, nie, nie, ešte raz. 61, kto je za? 12. 12.11, ak som sa nepomýlil. Takže 12.11 v prospech tých, ktorí sú za. Dobre, 62 McCarthy, kto je za? Proti? Prijaté. 63 za. Proti? Prijaté. 64 za. Proti? Zamietnuté. 65, kto je za? Proti? Spočítame ešte raz. Tí, ktorí sú za, poprosím. 11 proti. Desať. Jedenáct. Jedenáct, jedenáct. Môže byť? Baldazar? Ešte raz si to zopakujeme, takže za. Ja to teraz sám spočítam. 11. Viac to nebude. 11, no, to zamietnuté. 11, 11. Zamietnuté. Nedá sa nič e, zmeniť. 65. Nie, 66, pardon. 66 je za. Proti Teraz to bolo jednoznačne zamietnuté. 67, kto je za, proti, prijaté. 15, kto je za, proti, prijaté. 68 za, proti, prijaté. 17 a 69, kto je za, proti, prijaté. 18, kto je za, proti, prijaté. 70, kto je za, proti, prijaté, 71 za, proti, Namietnuté. 19 to je za, proti, prijaté, kompromis 4 za, proti, prijaté, kompromis 5 za, proti, prijaté, 21, 73, kto je za, proti, prijaté,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 Proti. Prijaté. 78. Kto je za? Proti. Prijaté. 81. Kto je za? Proti. Väčšina. Proti. Zamietnuté. 27. Kto je za? Proti. Prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Proti. Prijaté. 28 a 82. Kto je za? A jasné, máte úplne pravdu, takže ideme na sedmičku. Ďakujem za upozornenie. Kompromis 7, kto je za? Ďakujem. Proti? Prijaté. Kompromis 8, kto je za? Proti? Prijaté. Osemdesiatšesť za, proti, prijaté, tridsaťdva za, proti, zamietnuté. 1. Kto je za? Proti? Prijaté. 43. E, 34, pardon. E, za, proti, zamietnuté. 35. Nie je to, neodpadá, takže kto je za? Kto je proti? Väčšina proti. Zamietnuté. Dvojka, kto je za? Proti. Prijaté. 36, kto je za? Proti. Zamietnuté. 37, za? Proti. Prijaté. 38, kto je za? Proti. Zamietnuté. 39, za? Proti. Zamietnuté. A potom e, stanovisko ako také, celé za? Proti. Prijaté. Tlmočte e, gratulácie pánovi Albrechtovi a takisto nech sa rýchle dá do poriadku. Tomu odkazuje výbor. To sme vyvali tiež. Teraz sa dostávame k ďalšiemu hlasovaniu a síce správa Evelyn Regner. Nie, pardon, Bodu, kolega Bodu ešte má slovo. Mandamentele 42 și 61, e, Pokiaľ ja som hlasoval proti 42 a 63. si to nestíhli, aspoň v môjom prípade. Es wird zurückgezogen 42. Dobre, stiahujete. 42, 63 stiahujem. Už dúfam, že ste to pochopili. Änderungsantrag 37. Pozmeňovací návrh 37, kto je za? Proti? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6, za? Proti? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 7, za? Proti? Zamietnuté. Osmička, za? Proti? Zamietnuté. 9 za. Proti. Zamietnuté. 10 za. Proti. Zamietnuté. 11 za. Proti. Zamietnuté. 12 za. Proti. Zamietnuté. 13 za. Proti. Zamietnuté. pozmeňovací návrh 38 za. Proti prijaté 14 za, 14 odpada, dobre, 39, to je za, proti, prijaté pozmeňovací návrh 40 za, proti, zamietnuté pozmeňovací návrh 41 za, proti, prijaté 42 stiahnutá, 43 za, proti, zamietnuté, 44, kto je za, proti, zamietnuté, 45, kto je za, proti, prijaté, 46, kto je za, proti, zamietnuté, 47, kto je za, kto je proti, zamietnuté, 48, kto je za, kto je proti, prijaté 49, kto je za, proti, zamietnuté 50, kto je za, proti, zamietnuté. Teraz po bloku Karim 51, 52, 53, kto je za, proti, prijaté 15 za, proti, zamietnuté 16, kto je za, proti,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 zamietnuté. 58 za, proti, zamietnuté. Karim za, to je 59, proti, prijaté. 60 Karim za, proti, nie? a odpadá. Dobre. 61, tá je stiahnutá, 19 za, proti, zamietnuté. 20 za, proti, zamietnuté. 21 za, proti, zamietnuté. 62 za, proti, zamietnuté. 63, 64 za, proti, zamietnuté. 22 za, proti, zamietnuté. 23 za, proti, zamietnuté. 24 za, proti, zamietnuté 24, za, proti, zamietnuté 56, to je za, proti, prijaté 66, za, proti, prijaté 67, to je za, to je proti, prijaté 26, za, proti, zamietnuté 68, to je za, prijaté 27, za, proti, zamietnuté. 28 za, proti, zamietnuté. 69 za, proti, prijaté. 29 za, proti, zamietnuté. 70 to je za, proti, zamietnuté. 71 to je za, proti, zamietnuté. Teraz po bloku 72, 73, 74, to je za, proti, zamietnuté 75, kto je za, proti, schválené 76, za, proti, zamietnuté 77, za, proti, zamietnuté 30, za, proti, zamietnuté 31, kto je za, to je proti, zamietnuté 78, kto je za, to je proti, prijaté 79, kto je za, kto je proti, prijaté. 32 za, proti, zamietnuté. 80 za, proti, prijaté. 81 za, proti, zamietnuté. 82, kto je za, proti, zamietnuté. 83, kto je za, proti, prijaté. 84, kto je za, proti, Zamietnuté 33, kto je za, kto je proti. Zamietnuté. Teraz posledná strana. 85, e, kto je za, kto je proti. Zamietnuté. 86, kto je za, kto je proti. Prijaté. 87, kto je za, kto je proti. Prijaté. 88, za, proti. Prijaté. Jednotka za, proti, zamietnuté 2, to je za, proti, zamietnuté 3, za, proti, zamietnuté 34, kto je za, proti, ešte to spočítame, ešte raz, kto je za, 11, e, proti, 9, 10, 10. Nie, nie, pardon, 11. 11. Aj pani Manders. aj e, pán Manders, pardon, proti. Takže zamietnuté. 11, 11. Kde sme skončili? 35. Dobre, 35, kto je za? Proti? Ešte raz, 35, kto je za? Proti? väčšina bola za. 36 to je za. Proti. 11, 11. Zamietnuté. 5 za. Proti. Prijaté. A teraz konečné hlasovanie. To je za. Proti. Väčšina za, ale ešte si to preveríme. Takže ešte raz poprosím, ruka hore, kto je za. To je za stanovisko proti 7, dobre, takže prijaté, dobre. Pani Regner, viete si dobre predstaviť, čo poviem. Chcem e, poprosiť, aby ste tam odstranili jedno meno. Dobre, v poriadku. Tak to spravíme. Dostávame sa teraz e, k bežnému programu. Najskôr by som chcel srdečne, pardon, ešte predtým pani Gringer, e, k rokovaciemu poriadku. Ešte hlasovanie na e, témat. E, chcem ešte pripomenúť, pán predseda, že máme hlasovanie o právnom základe. Chcem vám pripomenúť, že máme hlasovať o právnom základe. Dve stanoviska ohľadom témy právny základ. vo väčšine prípadov je to jednoduché. Ak nie sú žiadne problémy, tak to uzavrieme tak, ako to bolo navrhnuté, alebo je nevyhnutná rozprava. Myslím, že už v predstihu to bolo všetko objasnené, bolo to neproblematické. Takže tie obe veci, tak ako navrhla pani spravodajkyňa, tie schválené sú tie právne základy. Dobre, žiadne námietky neboli, žiadne námietky vznesené zo strany skupín. Takže môžeme si ten rituál hlasovania naozaj môžem sa ušetriť toho. Chcem teraz eh, poprosiť pána podpredsedu komisie, pána Ševčoviča, a tým pádom sa dostávame k 33 až 36, to sú tie body programu, ktoré sa na to vzťahujú. Navrhujem, aby ste priamo začali a potom môžeme vstúpiť do diskusie. Nech sa páči, pán podpredseda. Thank you very much, Mr. President, honorable members of the uh, European Parliament. I, I will... Pokúsim sa tu v Európskom parlamente odpovedať na všetky záležitosti, ktoré zvýraznil pán predseda. Prosím, majte strpenie, pretože možno to bude dlhšie ako zvyčajne. Predovšetkým by som skutočne rád ocenil pozornosť, e, ktorý, ktorú to, tento výbor venuje predmetným záležitostiam a ja sa budem venovať predovšetkým obsahu. Predovšetkým si myslím, že je veľmi dôležité zvýrazniť e, akú vysokú prioritu tej, tomuto nariadeniu dávame v komisii. Politické usmernenia, ktoré boli prijaté predsedom Barosom pred tým, než komisia začala pracovať. Naozaj je tu odhodlanie zlepšovať kontinuálne legislatívu, ktorá by mala byť tej najvyššej kvality. V našom oznámení o e, právnych normách komisia nastavila regulačné praktiky na nasledujúcich 20 rokov vytýčila policajný, politický cyklus a povedala, že si žela, aby sme sa zodpovedali občanom, aby zodpovednosť bola vyššia. Tento politický cyklus e, nezačína len vtedy, keď sa právna norma príjme, ale vtedy, keď sa e, reviduje, príjma, diskutuje sa o nej, teda všetky fázy príjmania právnej normy revidovanie legislatívy majú vychádzať z toho, čo už v praxi funguje. V praxi strategicky budeme vyhodnocovať to, ako dobre je naštilizovaný, zostavený e, daný dokument a či naozaj slúži svojmu účelu. Okrem toho sa budeme snažiť znížiť administratívne byrokratické bremeno s jednodušovacími procedurálnymi postupmi. Toto zabezpečí, že pokrieme všetky relevantné faktory, efektívnosti našej legislatívy a v tejto domene komisia si už vybudovala pevnú bázu a navrhla také opatrenia, ktoré znižujú administratívne bremena o viac ako 31 Rada a parlament už prijali opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu o 28,5 čiže opatrenia, ktoré treba, aby sa znížilo bremeno o 9,3 závisí aj od parlamentu. Vieme, aké dôležité je toto pre našich občanov aj naše firmy, pretože úspory, ak by sa vyratali v skutočných číslach, sa týkajú desiatok miliard eur. Nariadenie o správnom, inteligentnom nastavovaní právnych noriem znamená, že politika komisie sa otvorí voči všetkým aktérom. Obdobie pripomienkovania zvyšujeme z 8 na 12 týždňov. Čo sa týka pripomienkovacieho procesu a revízie tohto procesu, v ňom sa budeme snažiť naďalej zlepšovať danú právnu normu. To patrí do e, právomoci Lisabonskej zmluvy, ktorá žiada zvyšovanie participatívnej demokracie, zvyšovanie zodpovednosti, zodpovedania sa voči voličom, znamená, že výbory Európskeho parlamentu aj komisia si musia tento proces vziať za svoje. Auditorský dvor ukázal, že parlament aj rada vyhodnocujú dopad a fungovanie právnych noriem a na tejto báze budeme pracovať ďalej. Európsky parlament a rada môžu urobiť veľa, aby zvýšili kvalitu zákonov a právnych noriem aby sa, keď sa zvýši ich kontrola a posudzovanie. Parlament a rada takéto posudzovanie vykonajú pri všetkých návrhoch komisie, ktoré sa týkajú interinstitucionálnej legislatívy. Budeme konať konštruktívne prípad od prípadu a budeme sa opierať o pôvodné posúdenie účelu zákona. Parlament IMCO Európskeho parlamentu sa takisto bude zapájať do tejto práce a posúdenie kvality danej právnej normy by mala sa zaviesť celoplošne. Výbor IMCO prvý vykonal takéto posúdenie účelu právnej normy. Myslíme si, že rozprava, ktorá odznela pri tejto príležitosti, bola veľmi plodná a že sa takáto prax rozšíri na celý Európsky parlament. Dovolte mi teraz niekoľko poznámok k správe pani Nibler. Komisia zo záujmom sledovala rozpravu v vašom výbore o správe nezávislého posudzovania dopadu alebo účelu právnych noriem. Tu ide o zdieľanú zodpovednosť Európskej inštitúcii pri tvorbe práva. Treba zaujať integrovaný postup, ktorý zahrňa hospodárske, ekologické, administratívne a ďalšie posudzovanie účelu právnych noriem a ich dopadu a myslíme si, že kvalita takéhoto posudzovania sa v ostatných rokoch zvýšila. Európsky auditorský dvor vyhodnotil takéto posudzovanie v európskych inštitúciách a veríme, že to je pravdepodobne najkomplexnejší audit, ktorý sa vykonal v oblasti posudzovania účelnosti právnych noriem. Myslím si, že rozhodovanie v rámci inštitúcie Európskej únie sa týmto posilnilo a posunulo na vyššiu úroveň. Čo sa týka kvality návrhov zákonov, komisia priaznivo posúdila aj iné posudzovanie, napríklad posudzovanie transparentnosti a posudzovanie integrovaného prístupu. Vieme, že e, naše správy veľmi často sa zverejňujú a preto kvalita tejto legislatívy je verejne posuditeľná. Auditori zistili, že posudzovanie dopadu právnych noriem prispieva ku kvalite. A toto potvrdzuje, že príslušné orgány dobre pracujú, že je to nákladovo efektívne a nezávislé, pretože veľmi často sú tieto posúdenia úprimné a v jednej tretine prípadov služby komisie musia prepracovať svoju analýzu. Názory tej spomínanej rady sú verejne prístupné, ako som už spomínal. Správa auditor, dvora auditorov sa odvoláva na externú ustanovizeň, ktorá by mala v odôvodnených prípadoch takisto sa zapojiť do kontroly, ale len v odôvodnených. Komisia vyvinula iniciatívu, kedy sa skúma zákonodárna rola Rady a parlamentu a to, ako sa aplikujú odporúčania komisie. V transparentnosti a pripomienkovaní procesu posudzovania sa prihliada na vysokú kvalitu. Komisia k tomu e, vypracovala plán, ktorý sa nazýva Cestovná mapa a ktorý sa týka všetkých delegovaných a implementačných aktov, v ktorom sa vysvetľuje, ako sa majú posudzovať účel a kvalita právnych noriem. Veľmi radi by sme pokračovali s takouto praxou a takéto plány, cestovné mapy by sme vydávali aj v iných oblastiach, čím by sa zvyšila predpovedateľnosť eh, konania v oblasti zákonodárstva a vypracovávania právnych dokumentov. Dúfame, že s komisiou, s inými útvarmi komisie sa čoskoro rozvinie rozpráva na, v tejto oblasti. Služby komisie konzultovali rôznych aktérov v rozličnej fáze posudzovania účelov a kvality právnych noriem s ohľadom na presnosť mm, a mm, komplexnosť. Treba prihľadať aj na to, že niekedy sa posudzujú iba návrhy e, právnych noriem, ktoré ešte nie sú ucelené a završené. Jednotlivé zodpovednosti a zodpovedania sa za kvalitu treba prísne odčleniť. Ale minimálne pripomienkové obdobie, ktoré by malo e, byť aspoň 12 týždňov, je akousi vlajkovou loďou našej konzultačnej politiky a našej praxe. Vážny pán predseda, dovolte mi pokračovať e, niekoľkými poznámkami, ktoré sa týkajú správnej aplikácie európskeho práva. Komisia posil, posilní svoju implementačnú e, politiku, aby bola legislatíva jasná, prístupným jazykom napísaná a bude pracovať s členskými, spolupracovať s členskými štátmi pri presadzovaní európskeho práva. Výročná správa, ktorá aplikuje, ktorom sa, ktorej sa aplikujú priority a v ktorom sa posudzuje tento dopad, sa bude naďalej publikovať, pričom sa vyberú kľúčové aspekty každej správy, ktoré sa budú posudzovať. Čo sa týka parlamentu, žiadame, aby podrobnejšie vyčlenil, ako aplikácia európskeho práva sa prejavuje v petíciách parlamentu. My budeme parlament naďalej informovať ako vyzerajú procedúry porušenia európskeho práva, na ktoré poukazujú po petície. O tomto vás môžem ubezpečiť. Komisia e, bude zákony parlamentu ctiť aj pri tzv. korlačných tabuľkách. Tieto korlačné tabuľky sú v záujme občanov, e, pretože sa v nich prehľadnejšie zobrazia ich záujmy, pretože niekedy e, vnútroštátne zákony a nariadenia môžu byť také zaujímavé, že dajú vznik celoeurópskej právnej norme. Komisia úsilia Európskeho parlamentu pri posilnení monitorovania e, podporuje a v tento, dovolte mi v tejto konkrétnej veci byť e, podrobnejší. Je veľmi dobré, že rada vie, že toto je pre vás dôležitá vec, pretože žijeme pod veľkým politickým tlakom a treba tento tlak múdro využiť. Samozrejme, že komisia dôveruje Európskemu parlamentu a jeho úsudku, ako aplikovať tento politický tlak tak, aby to neviedlo k blokovaniu legislatívneho procesu. Po druhé, potrebujeme konať pozitívnejšie vo veci korelačných tabuliek. Máme skúsenosti členských štátov, z minulých rokov, ktoré použi- ktorí používali tieto tabulky a otestovali, aké sú užitočné. Moja osobná skúsenosť pri práci v vnútroštátnej administratíve bola veľmi dobrá. Tieto korelačné tabulky vám umožňujú dobre si naplánovať veci a rozčleniť prácu medzi ministerstvami a sektormi rezortnej vlády a veľmi presne určiť, kto je za čo zodpovedný a ako bude legislatíva transponovaná do vnútroštátneho práva. Myslím, že vďaka systému korelačných tabuliek, ktoré bol, ktorý bol zavedený v predvstupovom procese, teraz novovstupujúce členské štáty profitujú e, z overenia tohoto systému. Nové členské štáty e, zvyčajne na 98 až 90 dokážu transponovať európsku legislatívu do vnútroštátnej. Je to dôkaz toho, že korelačné tabuľky sú užitočné pre každého pri overovaní toho, ako vláda transponuje európsku legislatívu. Preto si myslím, že by sme mali e, komunikovať ešte viac s národnými parlamentmi, ktorí by mohli byť veľmi dobrými spojencami v tomto procese a ubezpečujem vám, že takéto posolstvo šírim vždy, keď sa stretnem s predstaviteľmi e, národných parlamentov Európskej únie. Sme e, naozaj proti tomu, aby sa čokoľvek zovšeobecňovalo a e, rozrieďovalo. Čo sa týka sťažností na európske právo, toto je priamo v záujme občanov, ktorí môžu vzniesť sťažnosť a štatistiky e, množstva takýchto sťažností, ktoré prichádzajú na komisiu, sa zvýš- ten, ich počet sa zvýšil. To je preto, odráža to aj obavy Európskeho ombudsmana Európskeho parlamentu, ktoré už vz, sme si vypočuli. Komisia preto posilňuje európske pilotné projekty, ktoré by mali priniesť rýchlejšiu procedúru pri odpovedaní na takéto stiažnosti a otázky európskych občanov, odpovedať im na otázky, riešiť ich problémy v rozumnom a rýchlom čase. Od začiatku tohto mesiaca máme 22 členských štátov, ktorí spolupracujú na týchto pilotných projektoch a ostávajúcich 5 európskych členských štátov sa pripravuje na vstup do pilotných projektov. Máme pozitívne vyhliadky a dúfame, že všetkých 27 členských štátov do konca tohto roku sa stanú súčasťou tohto systému. Parlament opakovane potvrdil e, nárok na efektívnu e, aktivitu parlamentu pri aplikovaní e, európskych zákonov, a to v prípadoch, kde sa opakovane porušuje toto právo. V zmluve o Európskej únii sa hovorí, že Súdny dvor môže udeliť finančné sankcie členskému štátu za neskorú transpozíciu smerníc. Komisia nedávno prijala nové oznámenie o tom, ako sa bude aplikovať toto nové opatrenie zmluvy, pričom e, jasne vyjadrila, že tieto pokuty bude monitorovať a napredovanie v tejto oblasti kontrolovať. Vážený pán predseda, dovolte mi pokračovať tretou správou, ktorá sa týka subsidiarity. Viem, že subsidiarita je veľmi dôležitá pre Európsky parlament, ale je rovnako dôležitá aj pre národné parlamenty. Práve preto sme to veľmi jasne a výrazne sformulovali v politických usmerneniach, že EÚ funguje najlepšie, keď sa sústreďuje na, na podstatu svojej práce keď zdôrazňuje potrebu múdrej voľby v tom, či navrhnúť aktivity na celoeurópskej úrovni alebo nie. Kom, správa komisie o subsidiarite a proporčnosti, ktorá bola e, predložená v októbri, sa týka roku 2009, keď bola ešte stále v platnosti zmluva z NIS. Ukazuje však, že v niektorých domenách, ako napríklad politika spotrebiteľov, verejné zdravotníctvo, doprava a energetika, je rozdelenie právomoci nevždy e, zreteľné a jasné, zrejme. Správa ukazuje, že v týchto záležitostiach európske inštitúcie a národné parlamenty majú e, široké spektrum aplikovania e, práce. Myslím si, že tu vzniká potreba neformálnej rozpravy. Komisia chce posilniť interakciu s národnými parlamentami a e, kľúčovým prvkom tohto procesu je mechanizmus subsidiarity. Rozprava o subsidiarite a proporcionalite e, bola e, ďalej posunutá na vyššiu úroveň Lisabonskou zmluvou, ktorá dáva Výboru regionov a Európskemu parlamentu nové právomoci. A toto už sa e, pertraktovalo v správe za rok 2010. V roku 2010 sme dostali 390 posudkov na, na, názorov z, Euró- z rozličných národných parlamentov. Takže v rámci mechanizmu subsidiarity alebo v rámci politického dialogu z týchto 390 posudkov alebo názorov vytvorilo. Boli tu aj negatívne posudky, ale o 55 viac e, týchto názorov sme dostali. E, to znamená, že sa parlamenty zaoberajú otázkami subsidiarity hĺbšie a výraznejšie. Rád by som využil túto príležitosť a spomenul by som e, ešte jednu záležitosť, o ktorej sme hovorili predtým krátko vás informovať o tom, ako by sme radi zlepšili riadenie našich agentúr. Asi viete, že existuje medziinstitucionálna pracovná skupina, ktorá intenzívne pracuje na tejto záležitosti. E, my sme túto koncepciu uviedli preto, lebo naša práca predtým nebola veľmi dobre prijímaná členskými štátmi. Teraz sa pokúšame zapojiť aj členské štáty do tejto práce v maximálnej možnej miere. Musím povedať, že spolupráca s Európskym parlamentom a s pracovnou skupinou, ktorú vedie pani Juta Haug, je vynikajúca a myslím si, že analytická práca, ktorú sme odviedli, je naozaj pôsobivé množstvo tejto práce. Pri niektorých politických krokoch a rozhodnutiach dúfam, že rada bude aktívnejšia pri práci tejto medziinštitucionálnej skupiny, pretože belgické predsedníctvo vyslalo pozitívne signály a my sme vzniesli túto záležitosť aj u maďarského predsedníctva a preto mám pocit, že cieľ ktorý vytýčili poslanci Európskeho parlamentu pre túto medziparlamentnú skupinu, bude mať pozitívny výsledok, kým začneme s rozpravou o, o viacročnom finančnom rámci. Dnes máme vyše 6 tisíc zamestnancov v 33 agentúrach, ktoré existujú v Európe. Rozpočet na agentúry na rok 2011 je 777 miliónov eur. Hovoríme o úspornom rozpočte, o potrebe úspor a toto je oblasť, ktorej naozaj musíme eh, pritiahnuť opasky a urobiť kontrolu, aby sme zvýšili efektivitu práce týchto agentúr do budúcnosti. Vážený pán predseda, už som hovoril dosť dlho, takže myslím, že tu ukončím svoju prezentáciu a pokúsim sa čo najlepšie odpovedať vám na otázky, či vaše alebo poslancov tohto výboru. Ďakujem. Srdečná vďaka, myslím, že to bolo veľmi informatívne a veľa tém ste spomenuli a načetli. Najskôr dám slovo obom prítomným spravodajcom, kolega Nibler, kolegyňa Lichtenbergová, Lichtenbergová a potom budeme pokračovať v zozname rečníkov. Nech sa páči Anglika. Ďakujem pekne, pán eh, predseda. Vážený pán komisár, ospravedlňujem sa za to, že som prišla troška neskôr. Musela som ešte v rámci iného výbora absolvovať hlasovanie, ale tie záverečné eh, vaše pripomienky som si vypočula veľmi pozorne. Teraz ja nebudem predstavovať moju správu a jej obsah. Mala by som len jednu otázku na adresu pána komisára. V rámci iniciatívnej správy, eh, pokiaľ ide o impact assessment, E, tak sme tam nejakým spôsobom to hodnotili a tu na výbore aj v parlamente sa konkrétne zaoberáme týmito otázkami dopadových štúdií. Všetci uznávame, že Európska komisia v posledných rokoch veľa spravila na tomto poli a že dopadové štúdie boli zoptimalizované, pokiaľ ide o tie interné postupy, ale napriek tomu zistujeme ešte mnohé nedostatky a preto som vás chcela poprosiť, aby ste sa k tomu vyjadrili a aby ste predovšetkým e, povedali, že aký je tam priestor do budúcnosti na nejaké zlepšenia, či sa ich hodláte spraviť. E, konštatujeme, že v mnohých oblastiach eh, nie sú realizované takéto dopadové štúdie alebo hodnotenia vplyvu a to, čo eh, spomenula kolegyňa Alin McCarthy eh, v decembri, keď sme mali rozpravu o iniciatívnej správe a takisto Econ výbor, keď požadoval impact assessment ohľadom danie z finančných transakcií, do decembra sa nič neudialo, ostalo to hluché, vlastne teda táto požiadavka alebo hovoríme práve o smernici o spotrebiteľských právach, aj tam naozaj je len veľmi biedna e, štúdia vplyvu. Teraz to poviem takto eufemisticky, ale myslím si, že tu hovorím názor väčšiny kolegov. Čo nás najviac ruší, pokiaľ ide o tieto hodnotenia vplyvu, pán komisár, je, že e, ne, nejakým spôsobom nepripúšťate alternatívnu rozprávu a diskusiu. Vždy dostaneme od komisie hodnotenie vplyvu, kde sú načrtnuté dve alternatívy. Jedna iniciatíva na 99,5% potvrdzuje, jedna časť teda alternatíva potvrdzuje návrh komisie a alternatíva 2 je naformulovaná takým spôsobom, že sa povie, že takto to nepôjde na základe štúdie realizovateľnosti alebo nejakej plausibility. Ale skutočná alternatíva rozpravy takú nám upiera vlastne komisia skutočnú rozpravu, pokiaľ ide o ich hodnotenia vplyvu. A chcela by som na vás apelovať, možno by ste aj vy mohli v rámci vášho grémia nejakým spôsobom toto spomenúť, aby sme aj my mali väčší priestor, a viac mohli spraviť. Ešte posledná pripomienka v mojej správe navrhujem, aby sme si my vytvorili a zlepšili teda systém nášho vlastné, vlastného hodnotenia vplyvu, aby sme potom tie pozitívne prvky, ktoré dokážeme tu, na, v tomto parlamente, e, dokázali potom preniesť alebo nejakým spôsobom zapojiť do interakcie s tými z komisie kolegyňa Lichtenbergerová. E, srdečná vďaka, najskôr len pripomienka. Vždy, keď počujem smart regulation, často myslím na auto. Smart. E, veľmi efektívne, ale veľmi malé zároveň. A len pre málo osôb. Málo osôb môže ísť v tomto aute. Čiže naozaj dávame pozor aj na to, aby sme si nezvolili takýto e, model nie všetko je efektívnosť. Efektívnosť neznamená všetko. Ide aj o práva, základné práva a ide aj o kontroly a rovnováhy, checks and balances. Čiže celá tá diskusia okolo efektívnosti, ja viem a chápem, e, že na jednej strane to reflektuje jednu z tých najväčších kritík, ktoré sú smerované na hlavu Európskej únie, ale musíme zabezpečiť tie práva a na ne sa vzťahujú iné kritéria pri všetkej láske k efektívnosti. Ešte jedna pripomienka eh, ku kolegyni, pokiaľ ide o tie hodnotenia vplyvu. Čo sa ja dozvedám v rámci spätnej väzby, ktorú dostávam od občanov, je, že nie je tu dostatočná transparentnosť, pokiaľ ide o to, aké vplyvy sú hodnotené a ktoré sú vynechané v rámci týchto dopadových štúdií. To platí napríklad aj vo vzťahu k impact assessments. Eh, kto je vlastne dotazovaný? Kto je dôležitý z pohľadu konzultácií a kto jednoducho je ignorovaný, postavený bokom? podľa akých kritérií sa e, stanovujú aktéry do konzultácií, akým spôsobom sa to rieši celé, akým spôsobom sa rozhodne, kto bude integrovaný a kto nie. Tu si želajú mnohí ľudia, ktorí sa zúčastňujú značnou mierou záťaže na tomto procese, želajú si feedback, želajú si spätnú väzbu a majú na to právo, podľa mňa. Teraz sa ale dostávam principiálne k otázke e, implementácie práva spoločenstva Viem, že tá veľká požiadavka komisie sa vždy vzťahuje na otázku korelačných tabuliek, correlation tables. Súhlasím plne s tým, to je dôležitá vec, ale nie je to náš problém. To je problém členských, toho, že členské štáty to nechcú, alebo že v nedostatočnej miere poskytujú potrebné údaje do korelačných tabuliek. Čiže keď to my požadujeme, tak je to v poriadku, ale v konečnom dôsledku je tu problém, že v členských krajinách, e, e, ktoré sa nepodielajú patrične na tom a ktoré tak povediac, si predstavujú tento problém na nejaký inej úrovni alebo chcú ho riešiť ináč. Pokiaľ ide o otázku realizácie alebo implementácie, v rámci nášho uznesenia sme vyzdvihli predovšetkým dva aspekty. Poprvé išlo o transparentnosť e, v celej tej otázke. Myslím si, že my napríklad ako Európsky parlament a ako europoslanci veľmi jednoznačne potrebujeme aj spätnú väzbu, feedback. Musíme vedieť, koľko hlásení v dôsledku porušenia eh, bolo podaných, aké boli pripomienky občanov. Chceme istým spôsobom spätnú väzbu ohľad, čo robíme v tej legislatíve a to môžeme spraviť len pokiaľ vieme, čo čo vlastne tí e, ľudia spomínajú ako námietku, keď sa nejakým spôsobom obracajú na komisiu, kde sú zistené isté nedostatky. Iba takým spôsobom to môžeme optimalizovať. A to sa týka aj požiadavky na transparentnosť. A je mi ľúto, že tu musím konštatovať to isté. Doposiaľ ešte stále to nebolo e, naplnené, tá naša požiadavka. My sme povedali, že chceme vedieť, aké sťažnosti e, sú zaslané späť na členské štáty a ako je s tým nakladané tu je, a tak povediať, a to je bohužiaľ aj ten, e, tá chyba, ktorú vidím aj v pilotných projektoch, alebo ten nedostatok, e, nie je tu jasná línia spätnej väzby, pokiaľ je o transparentnosť, e, ktorá sa týka aj spolu zákonodarcu. My musíme vedieť, pretože potrebujeme takúto spätnú väzbu, takýto feedback ohľadom toho, aby sme sa dozvedeli, kde v rámci legislatívy sa objavili nedostatky, kde sa my môžeme zlepšiť v rámci celého procesu parlamentného. Bola by som veľmi rada, keby sme dostali odpoveď, či môžeme niečo očakávať a ak nie, tak prečo nie? To by bolo tiež e, zaujímavé, pretože keď teraz poviete, e, to jednoducho nedostanete, tak potom musíme o tom diskutovať, prečo, ale už celú väčnosť e, sme v takom vzduchoprázdne, odkedy som poslankyňou tohto parlamentu. Nie som celý čas za to zodpovedná, ale už to, za to posledné obdobie cítim aj ja zodpovednosť Čiže tu naozaj ide celkom jasne o to, aby e, sme to, na to upozornili. Nič sa nedie, odkedy som členkou tejto snemovne. Myslím si, že parlament si zaslúži odpoveď. Druhý bod. Pokiaľ ide o dobrú správu, v administratívu, máme tu nový právny základ, 238. 238, toto je ten právny základ a tu je tiež o to a Považujem to za veľmi dôležité, chcela by som to vyzvinúť. E, konania v prípade porušenia zmluvy by mali byť kodifikované. Aj to je krok k transparentnosti. A to by aspoň e, zbudilo, teda respektíve by to e, zlepšilo ten dojem, ktorý majú mnohí občania, že je tu istá ľubovoľnosť, istá arbitrárnosť, pokiaľ ide o tieto konania, že nevedia na základe akých pravidel sa dejú, čiže by sme nejakým spôsobom zadozučinili aj tejto sťažnosti alebo námietky, pretože čo dostávam ja ako spätnú väzbu, ako spätné informácie je, že sú napríklad konania kvôli porušeniu okamžite, ako náhle nejaká silná e, lobistická skupina sa cíti nejakým spôsobom obmedzená. Mám teraz na mysli dopravu, oblasť dopravy, ale nie sú žiadne konania v dôsledku porušenia, ako náhle nie sú nejaké formuláre vybavené, ktoré sa týka životného prostredia alebo niečo podobné. A to sú problémy, ktoré ja konštatujem, pretože zase znova ako europoslankyňa, myslím, že to sa týka mnohých z nás, presne práve tieto otázky implementácie, neimplementácie alebo nesprávne implementácie práva, vždy sú to práve problémy, s ktorými sa na mňa obracajú. Hovorili ste, že chcete rýchlejšie odpovede, pokiaľ, dať rýchlejšie odpovede na sťažnosti občanov, to by som naozaj podporila. Hlavne pokiaľ ide o tento pilotný projekt EÚ, kde, nevy, kde bola zakomponovaná ďalšia línia spätnej väzby z úrovne členského štátu a že to vždy práve zostane stáť a zastaví sa to na tejto línii práve. A potom občania sa nejak posilia a vravia si dobre, povedali mi, že to došlo, že to obdržali. Dostal, dostal som takúto odpoveď a tam to skončilo. Tam sa to zastavilo. Myslím si, že tu musíme, tak povediac, nie len sledovať efektívnosť tej správy, musíme takisto vnímať aj fakt, že občania, ktorí sa obracajú na komisiu, musia byť pravidelne a v postupných krokoch informovaní a my musíme vedieť, čo sa tam vlastne deje. A to nemusí byť úplne podrobné. Nemusí byť, že Jozef Birkerhuber podal sťažnosť a to preto, že sa tam toto a toto stala nejaká hlúposť. Chceme vedieť, e, v akých oblastiach sa tieto veci predkladajú, na čo sú zamerané, zacielené a tým pádom by sme, tak povediac, e, e, dokázali oprieť naše pôsobenie nielen na, nejaké domnienk, na nejakých domienkach, ale vedeli by sme konkrétne reagovať na niektoré konkrétne otázky, ktoré dostávame a bola by som rada, keby sme sa tu dostali o krok ďalej. Ja vás vnímam ako veľmi otvoreného človeka a prosím, e, dajme si to ako záväzok do budúceho roku. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa Wallis. Thank you very much, President. Thank you very much. Uh, ďakujem za slovo, pán komisár. A ďakujem vám, pán komisár, za podrobnú prezentáciu. Sme veľmi radi, že ste tu medzi nami. Kolegovia poslanci sa vyjadrili ku konkrétnym veciam, ale ja chcem hovoriť o niečom drobnom, o čom ste sa nezmienili. Váš, vaša predchodkynia, komisárka Wallstromová, odštartovala prax, že európske právne predpisy budú sprevádzané tzv. občianským súhrnom, súhrnom pre občanov, ktorý bude zrozumiteľný a jasný. A ak občania mali pocit, že sa môžu niečo spýtať, tak sa mohli. mohli. Neviem, či táto prax pokračuje. Po, bola by som veľmi rada, keby ste mi potvrdili, že ešte stále táto prax pokračuje. Pán Rabkaj. Ich will ganz kurz mal... Veľmi stručne sa k tomu vyjadrím, k e, tomu, čo povedala kolegyňa Lichtenbergerová. Tak a my nejakým spôsobom neprotirečíme, ale chceme si to viac objasniť a chcel som sa ešte dotknúť tej ďalšej oblasti, ktorý zastupuje kolegyňa Nibler. Korelačné, korelačné tabulky to je aj náš problém. Viem, ako si to myslela, ale musíme si to ujasniť. Je to aj náš problém. My sme zákonodarca. A ak sa tam objavia nejaké stopy, e, ale nejaké členské, v rámci nejakého členského štátu, tak musíme niečo spraviť. Nemôžeme jednoducho dať ruky od toho bokom, povieme, že nemáme čo na tom zmeniť, že musíme niečo spraviť, aby sme si ujasnili aj tie termíny. A druhá vec, ktorá sa tiež týka tej terminológie, pretože v rámci toho všeobecného používania e, tých termínov sa objavuje smart regulation a efektívnosť. Pretože Eva Lichtenberger povedala, že efektívnosť nie je všetko. E, podľa mňa efektívnosť je veľmi dôležitá, ale efektívnosť a smart regulation nemusí byť to isté nevyhnutne. Efektívnosť nie je nič absolútne, Efektívnosť je vždy niečo relatívne, niečo, čo sa meria na pozadí iného hodnot, kritéria. A viem, že takéto je používanie jazyka. Čím, čím menej teraz sme zvyknutí, tak tým efektívnejšie. Musím povedať, čo chcem eh, dosiahnuť a potom sa pustím na tú najhospodárnejšiu, najekonomickejšiu cestu. Čiže ani tu by sme nemali spadnúť do nejakej pasce. Teraz pokiaľ ide o tie hodnotenia vplyvu. A tu na nadviažem hneď na návrh správy kolegyne Nibler, eh, Niblerovej. Eh, páči sa mi to, je to úplne v poriadku, tam nie je žiadny otáznik. Ale aj tu by sme si mali dať pozor. Poprvé, možno je to troška môj vlastný pohľad na veci. Eh, pochybujem o tom, že existuje úplná nezávislosť. Nezávislosť je vždy merateľná len na pozadí niečoho, alebo voči komu som nezávislý. A áno, domnievam sa, že by sa mal, mal byť človek nezávislý od nejakých e, inštrukcií, e, keď človek niečo e, robí, aby ukázal nejakej strane, čo sa deje. Čiže nie je možné, aby niekto predpisoval, čo má byť hodnotenia vplyvu, ktorých bude medzi ich príjemcov. Niekedy sa to tak deje. Niekedy sa povieme, že čo sa vlastne deje týchto priestoroch alebo v týchto oblastiach a dostávame mnohé hodnotenia a potom ale nevieme presne, že kto ich zadal a čo sa za tým skrýva a nie je tam istým spôsobom jasná závislosť, nezávislosť a tým pádom treba nakladať opatrenia aj s týmto termínom. A chcem tu jednoznačne povedať, a myslím si, že to treba troška e, jasnejšie pomenovať a ostrejšie, Angelika, či závislé alebo nezávislé hodnotenie vplyvu, každopádne je to hodnotenie vplyvu alebo dopadov a to nikdy nemôže viazať e, zákonodarcu. Zákonodarca je zákonodarcom. A nemôže nastať situácia, kde zrazu e, sa zákonodárca musí nejakým spôsobom e, zodpovedať pred tomu, kto robí hodnotenie vplyvu. Práve opačne, tí, ktorí realizujú hodnotenie vplyvu, tí sú poskytovateľmi služieb pre zákonodarcu. Oni sú poskytovateľmi služby a my chceme, aby nám poskytli rozumnú priateľnú službu, my nedávame nejaké, nepredpisujeme niečo, alebo nedávame nejaké... My, teda vlastne oni sú v pozícii poskytovateľa, poskytovateľa služieb. Lebo objavujú sa tu isté, isté reči, objavujú sa isté, isté špekulácie o tom, ako to funguje na internej úrovni, čo sa nám dostáva. Čiže naozaj veľmi opatrne by som s týmto nakladal. Páči sa mi aj to, čo ste navrhli, pokiaľ ide o tú nadáciu aby poslanci boli súčasťou predsedníctva takéto nadácie. Tam treba dať pozor na to, aby sa nestali niektoré veci úplne samozrejmosťou. A ešte posledná vec, kde by som takisto nabádal k opatrnosti, je tam odsek, ktorý sa týka nákladovej neutrálnosti. Nakoniec sa k tomu tači tak dostaneme, pretože nebudeme môcť e, vynakladať toľko peňazí Nemali by sme ich už predtým viazať alebo pred nejakým spôsobom si zviazať ruky v tejto oblasti. A nechcem zabudnúť na dôležité veci. E, pán komisár tu už bol pred istou dobou. Bolo to pomerne rýchlo po tom, čo e, vstúpil do funkcie a vtedy som e, nechcel nejakým spôsobom kritizovať, ale zaznela následovná vec. Kolega Rol, ktorý predseda výboru pre priemysel, ten sa vyjadril v zmysle, ktorý bol podľa mňa veľmi inteligentný, napríklad, že by sme mali rozšíriť e, našu e, službu pre vedecké, vedecký výskum. A to stojí peniaze. A potom nejakým spôsobom komisia oslovila osobu, tak toto aspoň zverejnili médiá, osloviť teda osobu a komisia tvrdila, že v rámci tohto procesu je nútená e, dávať e, parlamentu viac peňazí. Keď sa jednoducho rozhodneme, že potrebujeme niečo takéto, tak nie je do tom pochyb. Takže túto by sme mali si ujasniť, keď povieme, potrebujeme kapacity na to, aby sme mali takúto štruktúru, tak musíme ich teda nejakým spôsobom vyčleniť a my rozhodujeme o tom, čo bude a čo teda nebude z pohľadu tých kapacít. E, pokiaľ ide o ten návrh Angeliky, tak je to dobré. E, v niektorých bodoch by sa to malo ešte troška viac e, sprecízniť a nemali by sa zbytočne zbudzovať ilúzie. Ďakujem pekne, kolegyňa Wikström. herr ordförande, också framföra ett varmt tack till... Ďakujem. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi za prezentáciu, ako aj kolegom, ktorí nám predložili mimoriadne zaujímavý text. Je to text, ktorý e, je samozrejme dôležitý, pretože zlepší a pozmení našu prácu. Chcem sa poďakovať pani Nibler, ktorá prevzala mnoho mojich stanovisk do svojho textu musíme sa poponáhľať, pretože komisia um, by mala čo najskôr prijať smernicu, pokiaľ ide o výsledky dopadových štúdií. No a samozrejme na základe toho potom e, skôr, ako príjmeme definitívnu správu, musíme preukázať transparentnosť voči občanom Európy a musíme byť transparentné voči iným inštitúciám Myslím si, že procedúra v prospech smernice, ktorá by bola jasná a transparentná, by bola naozaj veľmi dobrá vec, bol by to pokrok, lebo tam by sme vzali do úvahy aj už prednesené obavy. Ide tu v podstate o to, aby sme posilnili e, a aby sme posilnili našu prácu v tom smere, aby sme dosiahli želané výsledky. Pani e, Nibler si želá e, znížiť legislatívnu a administratívnu prácu. Hovorilo sa tu o v princípe a in a out, ale kladiem si otázku, či je možné E, pristúpiť k zjednodušovaniu na základe istých e, percent, aby sme zlepšili e, efektívnosť ekonomiky. Ja viem, že komisia má už veľmi dobré nápady, ako dosiahnuť želané a želateľné. Pani Nýber, ja by som vám chcela navrhnúť cestu, ktorá mi pripadá povinná, pokiaľ ide hodnotenie dôsledkov. Je dôležité prijať E, nové pravidlá pre malé a stredné podniky a mali by to byť také pravidlá, ktoré by boli pozitívne a e, užitočné. Rovnako si želáme, aby sme posilnili aj naše možnosti, pokiaľ ide o vyhodnocovanie dôsledkov. Pre moju krajinu konkrétne je to veľmi dôležitý moment a myslím si, že by sme mohli hovoriť takisto aj o vytvorení agentúry v tomto zmysle. Nazdávam sa, že spravodajkyňa má pravdu, keď si želá, aby e, vlastne tie premočania boli, alebo návrhy boli nezávislé, ale samozrejme, že nie sú tu e, jednotné riešenia, pokiaľ ide o organizáciu. Už ja nie som v parlamente dlho, ale sú tu isté pravidlá, ktoré e, sa ukladajú a ktoré musia rešpektovať knižnice a aj personál a e, tí by mali byť nezávislí, pokiaľ ide o ich poznatky. A tým som sa dostala ku každodennej organizácii parlamentu, ktorá by mala byť kompetentná a zároveň nezávislá. Rada by som navrhla niečo, čo by malo uľahčiť možnosti, ako budeme získavať informácie. Samozrejme, že máme štúdie, ktoré si, ktoré odporúčajú zvýšenie personálu a zdrojov, ale napríklad my by sme mohli zjednodušiť niektoré e, prvky e, v tej základnej práci ľudí v parlamente. Mohli by sme sa pozrieť, ktoré krajiny vytvorili a vlastne číselne vyjadrili niektoré opatrenia a myslím si, že my máme e, pracovné normy a je potrebné vyhodnotiť náklady, e, ktoré sú s týmito pracovnými normami spojené. Mm, bolo by možno dobre e, zjednodušiť niektoré naše požiadavky a to by zjednodušilo aj prácu zamestnancov parlamentu. Knižnica má veľmi dôležitú úlohu, e, vykonáva úžasne dôležitú prácu a nemôže sa opierať iba o svoj interný servis na to, aby nás podporovala a aby nám pomáhala. Legislatíva, ktorá, by vychádzala, a ktorá vychádza z dobrých poznatkov a e, ekonomiky, je naozaj veľmi dôležitá. A chcem ešte povedať, že správy, ktoré som si vypočula, sú veľmi zaujímavé a myslím si, že obidve kolegyne prevzali stanoviská, ktoré nám umožnia pokračovať v našej práci. A opakujem, e, bude to v našom spoločnom záujme. Ďakujem pekne aj z mojej strany. Niekoľko pripomienok najskôr, pokiaľ ide o impact assessment, e, tam zdieľam názor e, kolegu Rabka a Angeliky Nibler. Názor sa mi rozchádza, pokiaľ ide o kolegyňu Wikström. Som za riešenie formou takéto agentúry alebo nadácie. Moje skúsenosti zo 16-ročného pôsobenia v tomto parlamente aj napriek tomu, e, že, sa, že vždy dobre som vychádzal s konkrétnymi ľuďmi e, zo správy, tak e, toto je vlastne správa, ktorá má vychádzať parlamentu. Všetky iné tendencie nejakým spôsobom oslabujú oslabujú parlament. Nemali by sme e, nejakým spôsobom dodatočne vybavovať už existujúci aparát dodatočnou administratívou alebo byrokraciou. Mali by sme voliť oveľa flexibilnejšie riešenia. Chcem len spomenúť na hodnotenie vplyvu, pokiaľ ide o design, e, smernicu, smernicu o dizajne. Čakali sme dlhú dobu, pokiaľ sme sa toho dočkali a ja si myslím, že flexibilne riešenia sídlia mimo administratívu, nie vnútri administratívy. Ale o tom môžeme v kľude diskutovať, nie je nutné to teraz e, rozhodnúť k tým bodom, ktoré spomínal pán komisár, pokiaľ ide o tie korelačné tabulky, chcem tu jednu vec spomenúť, pretože medzi tým e, sme už boli oslovení zo strany maďarského predsedníctva, pokiaľ ide o konkrétne rokovania. Nemám nič proti konkrétnym rokovaniam, ale túto považujem za zmysluplnejšie, aby v rámci balíka ohľadom dohody o e, lepšom, lepšej legislatíve, better legislation, e, aby sme tento dokument z 2003. prepracovali v 2002 bol vyrokovaný, potom nebola Lisabonská zmluva, teraz sme už úplne inej situácii, čiže do, došlo k zozbieraniu veľkého množstva skúseností. Čiže takisto Impact Assessment tam bol v 2003 a celá tá tematika, e, lepšia transparentnosť pri dohodách v prvom čítaní, toto všetko musíme rozumne diskutovať a hovorím to úplne e, úprimne. Sú tu aj e, predstaviteľe rady a pokiaľ ide o korelačné tabulky, tá rozpráva sa dá e, zjednodušiť, keď sa iné veci k tomu pripoja a keď sa to celé diskutuje ako balík. A myslím si, a toto bola teda moja reakcia prvá, keď som si to vypočul, e, mali by sme e, voči rade jasne povedať, že by tie veci fungovali jednoduchšie, keby sme hovorili o celom balíku a nie len o jednotlivých aspektoch. Neviem ešte presne, aký je postoj komisie k tomuto, možno by sme si mohli niečo vypočuť a teda druhá vec, ktorú som chcel spomenúť, nesúvisí to nejakým spôsobom e, s tým programom, ale chcem vedieť, prečo e, e, teda štatút zamestnancov. Komisia sa chystá spraviť nejaký návrh, ktorý sa bude týkať štatútu zamestnancov. Niekedy, nevieme presne kedy, kedy. Je nejaký jasný časový plán, kedy môžeme očakávať takéto niečo, ako vyzerá program, pokiaľ je konzultáciu odborov a iných aktérov. E, môže pán podpredseda komisie k tomuto už e, povedať nejaké technické pripomienky? Nechcem počuť všetky detaily, ale chcem vedieť, aký bude ten technický postup, tak aby sme sa vedeli my e, na to prispôsobiť, pokiaľ ide o naše plánovanie tu na výbore. Ďalej ešte jedna téma, tá zohrala svoju úlohu na, úro- na úrovni skupiny skupiny na vysokej úrovni, e, kde ja Edmund Stoiber, kde som bol pozvaný e, tento týždeň, pretože som mal podať správu ohľadom toho, aké e, tu sa spravili niektoré návrhy konkrétne v rámci legislatívneho postupu. Tu sa právom hovorí o dvoch veciach a ja hovorím, že aj z mojej strany, že sú hodné kritiky. Gold plating. Často sme konfrontovaní problémom, že, pomer, že urobíme pomerne použiteľné legislatívne predpisy a potom sa to uzavrie alebo udusí na úrovni národných parlamentoch. Aby som to popísal napríklad príklade našej krajiny, tak veľká koalícia, ktorá od roku 2005 až 2009 mala opraty vládne, tak tam mala v koaličnej zmluve, že všetky zákony budú jednak jednej eh, prenášané, implementované, že nebude žiadny gold plating. Faktom ale je, že všetky tie zákony obsahujú gold plating a ani raz e, nebola teda koaličná zmluva dodržaná. To isté platí aj pre úradujúcu koalíciu, ktorá od 2009. je e, vo funkcii. Myslím si, že z pohľadu komisie, pokiaľ ide o správu o implementácii smerom na parlament, bolo by dôležité konštatovať a povedať a malo by sa jasne povedať, že e, niektoré byrokratické veci, napríklad smernica proti diskriminácii, toto je kritizované v Nemecku a to nemá svoj povedal v Európe, ale v národných legislatívach. Druhá vec, keď komisia pri stanovení cieľu odstránenia na 25 byrokracie, keď predkladá e, nejakým spôsobom návrhy, ktoré sú potom zmetené zo stola, ale každopádne nedávajú ani možnosť členským štátom nejak sa vyjadriť. Myslím si, že aj toto je vec, o ktorej by sme mali diskutovať. Mali sa povedať, že dali sme vám možnosť e, konkrétne odstrániť byrokraciu, ale vy nevyužívate túto možnosť. Myslím si, že aj toto je treba riešiť na pozadí verejnej diskusie, pokiaľ ide o napríklad záťaž, ktorú spôsobuje európska legislatíva a to všetko treba riešiť. A moja otázka, do akej miery už komisia postúpila, pokiaľ ide o zisťovanie kvality realizácie, hlavne pokiaľ ide o záťaž na malé a stredné podniky. To boli tie štyri body, ktoré som e, doplnil. Teraz máte obrovský e, zoznam otázok, ale želám veľa šťastia pri odpovediach. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, za priestor, aj za to želanie. Veľa šťastia, pretože si myslím, že otázky sú skutočne pádne a dobré. Treba teda všeobecný úvod k tomuto všetkému. My, komisii, ja osobne oceňujeme váš pozitívny tlak na nás, aj na členské, štáto, členské štáty, aj na radu, aby sme rešpektovali európsku legislatívu, predpisy, aby transpozícia bola transparentná, efektívna a čo najrychlejšia, pretože samozrejme, ak budeme e, mať rozporuplné aplikovanie európskeho práva, tak si zarábame na problémy. Veľmi často vidíme, že v takých jasných záležitostiach, ako je jednotný vnútroeurópsky trh, sa tieto veci ukážu. Takže spolupráca v týchto záležitostiach je skutočne oceňovaná. Bol by som veľmi rád, keby váš výbor ma pozval viac aby sme mohli si prediskutovať tieto veci a vaše uznesenie, aby bolo posunuté ďalej. Pani Nibler, ďakujem vám za úsilie, ktoré ste investovali do správy. Anglika Nibler si prestudovala všetky procedurálne postupy zo všetkých uhlov a naozaj som vďačný za príklady, ktoré uviedla. Myslíme si, že naozaj v komisii o tom budeme ďalej hovoriť, poinformujeme aj kolegov o konkrétnych príkladoch, napríklad e, daň z finančných transakcií alebo spotrebiteľské práva, kde Európsky parlament nemal pocit, že dopadová štúdia bola dostatočne kvalitná. Otázka alternatív. Naozaj je na mieste? Máte pravdu, pravdepodobne, že je to aj profesionálne, profesné, aj psychologické, eh, psychologická otázka. Niekedy je zložité prísť s alternatívou, ktorá bude úplne iná ako prvý návrh, pôvodný návrh, ktorý sa predkladá, ale chápem, že v niektorých prípadoch by, povedal by som, Druhý návrh, alternatívny návrh by mohol slúžiť ako zrkadlo nastavené legislatíve pôvodne predloženej, takže možno takéto by mohli byť potenciálne dôsledky a mohli, mohol, mohla by táto alternatíva len zvýrazniť plusy a mínusy hodnotenia. Pri e, zlepšovaní kvality s vami súhlasím. Začali sme s našimi aktivitami pred niekoľkými rokmi. Vieme, že predtým e, sa to tak nerobilo a myslím si, že reakcia zo strany verejnosti, služieb a vás, Európskeho parlamentu, boli jasné, že to nestačí, že treba to urobiť lepšie, že treba robiť múdrejšie právne predpisy, inteligentnejšie právne predpisy, aby sme nezabudovali do našej práce všelijaké skryté prekážky a aby sme sa dokázali vyhnúť situácii, kedy kvôli prehliadnutému detailu sa európsky projekt vysmieval, kritizovali ho sú mnohé príklady. Vieme, aké to je e, ničivé pre európske myšlienky, keď sa takéto niečo stane. Naozaj je to úloha komisie, ale môžeme aj v priestore spoločnej spolupráce zabezpečiť, aby zákonodárstvo a tvorba právnych predpisov bola lepšia. Dopadové štúdie a rady, ktoré ich vypracovávajú. Je to dlhodobá diskusia. Hovorili sme o tom aj s pánom Lennon veľmi často citoval príklad amerického kongresu a rozpočtovej kancelárie alebo kancelárie pre rozpočtové vyhliadky, ktorý, ktorá tam funguje. Myslím si, že súčasný spôsob práce, viete, ako funguje. Urobí sa návrh, potom veľmi vážne sa e, posúdi dopada účel tejto právnej normy a potom je rozhodnutie kolegia, či sa tento legislatívny návrh príjme a posunie sa legislátorovi, zákonodarcovi, ale máte pravdu, pani Nibler, že často v priebehu legislatívneho procesu, podobne ako povedal pán Rabkaj, je vaše právo Európskeho parlamentu urobiť pozmeňujúce návrhy, pridať ďalšie návrhy a niekedy sú vaše návrhy veľmi závažné. A preto by bolo veľmi dobré mať aj u vás dopadovú štúdiu, aj u vás posúdenie dopadu a účelu tejto právnej normy, pretože niekedy to, čo predložíte ako pozmeňujúci návrh, zásadne zmení pôvodnú filozofiu pôvodného návrhu, alebo e, ide to proti posúdeniu dopadu pôvodného návrhu. Parlament by mal preto mať tiež svoju vlastnú dopadovú štúdiu na svoje vlastné pozmeňujúce návrhy a parlament by si to mal sám inicia- iniciovať. E, z našej strany by to bolo vítané. Ako ste povedali, teraz sa vraciam k tomu, čo povedal pán Rabkaj, nie je ľahké takúto radu pre dopadové štúdie e, ustanoviť pretože to musia byť nezávislí odborníci, takých e, nie je ľahké nájsť, pretože každý odborník má za sebou nejakú históriu, pracoval pre nejaké firmy, inštitúcie, študoval na nejakej škole, vyznáva istú filozofiu. Takže je veľmi ťažké mať niekoho, kto je úplne nezávislý. Takže treba väčšinou zostaviť e, komplexný súbor myšlienok a istý panel, ale zároveň treba prehliadať na politickú voľbu. Všetky informácie musia byť otvorene na stole, toto sú záležitosti za, toto sú záležitosti proti. Toto je odhad, ako bude dopad tejto právnej normy fungovať. V konečnom dôsledku ide o politickú voľbu vás ako zákonodarcu a to musíme mať na zreteli. Zvýšenie transparentnosti. Dúfam, že publikovanie plánov, ktoré sa nazývajú cestovné mapy a vysoká pravdepodobnosť toho, kedy a ako komisia chce čo urobiť, prispieje k tejto transparentnosti. Preto verejnosť a Európsky parlament ako prvá inštancia v tomto konkrétnom procese budú informovaní nielen o výsledkoch dopadových štúdií, ktoré zadala na vypracovanie komisia, ale už vopred, keď e, rozbehneme verejné pripomienkové konanie, sa dozviete, ako to budeme robiť. Či budeme robiť zelenú knihu alebo bielu knihu, všetko vám povieme. A potom by sme radi, aby sa vykonala dopadová štúdia a povieme vám, kedy plánujeme prijať návrh, legislatívny návrh. To bude oveľa e, mať väčšiu predpovedateľnú hodnotu a takisto by to malo zabezpečiť vysokú transparentnosť a vysokú kvalitu dopadových štúdií. A celého systému posudzovania účelu právnych noriem. E, pani Nibler, čo to je význam slova smart? Či to je inteligentné, malé, efektívne? Neviem, či ja a pán Rabka sme dostatočne mali a elegantní, aby sme sa dostali do takého smart auta, ktoré má titul smart, inteligentné a maličké a efektívne. Ale názov smart, anglické slovičko v tomto kontexte, asi znamená, že efektívne, účelné, veľmi dobre plniace svoj účel a e, zodpovedajúce vývoju na technologickom trhu aj pri dizajne. Takže toto by bola definícia slova smart. A takže nie, že by tie zákony boli malé a nedostatočné, ale že by tam mali tie inteligentné prvky a všetko, čo majú zákony mať, že tam aj je. My sa však učíme zo svojich vlastných chýb. Na začiatku sme nerobili dopadové štúdie účelu právnych predpisov a múdrosti, inteligentnosti týchto právnych predpisov a čakali sme zo všetkých strán, aké bude, aký bude dopad na finančné prostredie, na životné prostredie, akú sociálnu dimenziu má tento legislatívny návrh. Zo všetkých stran sme si vypočuli názory, či zvýši nezamestnanosť alebo nezvýši nezamestnanosť táto právna norma. Čo sa bude diať v konkrétnom rezorte alebo sektore, keď sa takáto právna norma príjme. Toto sme sa pokúšali všetko obsiahnuť. A teraz sme v takej situácii, že stále e, zvyšujeme oblasti, v ktorých posudzujeme dopad a posudzujeme právnu normu zo všetkých možných aspektov, čo si myslíme, že napokon vydá tie najlepšie výsledky. Pri transparentnosti a porušovaní predpisov alebo práva pani Lichtenbergerová e, to e, u nej ona povedala, že u Európskeho parlamentu je to veľmi veľká priorita. Máme dohodu, že treba európske zákony transponovať čo najlepšie, najrychlejšie, pretože to je základná podmienka úspešnej európskej integrácie a efektívnych legislatívnych dôsledkov, povedal by som, pre Európsku úniu a pre európsku integráciu ako takú. My ako komisia sme v situácii, keď musíme vždy zvažovať eh, krehkú rovnováhu. V čom Poprvé v tom, že musíme e, rešpektovať legislat judikatúru Európskeho súdneho dvora, rozsudky, ktoré odzneli v rozprave a práci s členskými štátmi musíme zabezpečiť korigovanie možných e, deficitov a nedostatkov v európskom transpozičnom procese. Takisto výhradné záležitosti a záležitosti utajenia treba všetky posúdiť. Pozeráme sa na to tak, ako čo najefektívnejšie, najrychlejšie e, niečo uzákoniť. Ceníme si naše neformálne kontakty a nové nástroje, ako napríklad európske pilotné projekty a týmito riešime problémy predtým, než e, naozaj sa rozhodneme presadiť nejakú európsku právnu normu. Zo skúsenosti s európskymi pilotnými projektmi vám môžem povedať, že sú pozitívne a keď zistíme, koľko prípadov skončilo na Európskom súdnom dvore, nie je ich až tak veľa a dúfame, že členské štáty oveľa rýchlejšie a lepšie budú aplikovať európske ľudské právo v budúcnosti. Informovanosť. Úplne chápem, že pre vás je veľmi dôležité, aby boli informácie čo najpresnejšie v tejto oblasti, čo sa deje, chcete vedieť. Posledná výročná správa potvrdzuje, že komisia bude postupovať podrobné informácie o skutočnom stave aplikovanosti európskeho práva, vrátanie aktivít, ktoré majú korigovať hlavné problémy. Tento rok eh, vo výročnej správe sú aj informácie o objeme stiažnosti, o počte stiažnosti, o novom registračnom systéme na Európskom súdnom dvore, takže tieto informácie k nám prúdia a my ich posunieme ďalej. Čo sa týka informovanosti a eh, procedurálnych postupov, pán Lene, našli sme zhodu v rámcovej dohode, keď komisia poskytne sumár informácií Európskemu parlamentu k týmto záležitostiam. Ale veľmi dôležité, a to treba povedať, je, že keď vás objektívne informujeme, už v tomto samotnom spočíva problém. Veľmi často dostaneme stiažnosť a najprv musíme preskúmať, o čom ten pro- tá stiažnosť je a či problém skutočne existuje. Niekedy sa totiž stane, že nevieme, či vôbec e, sa nám podarí ten problém nájsť a či prinesieme vysvetlenie. Preto chceme veľmi presne, už keď vám dávame informácie, ich sformulovať a len e, v, od fázy, kedy už my máme problém preskúmaný. Potom treba e, nasadnúť na vlak legislatívnych a procedurálnych postupov a tam už, už vás bude komisia informovať, aké presne porušenie európskych zákonov e, sa udielo. Dosiahnuť Túto fázu je však často ťažké, pretože často sa nestretávame s prípadmi, kde by veľmi jasne a zrejme bol problém vyjadrený. Ak mi e, dovolíte pokračovať, budem pokračovať otázkou pani Wallis. Pani Wallis už odišla, ale bola to veľmi dobrá otázka, tak aspoň pre vás ostatných. Je dôležité e, pokračovať informovanosť tým, že zvyšo, budeme zvyšovať informovanosť občanov. Niekedy sa hovorí informovať verejnosť, ale z právneho hľadiska nie je e, vždy jasné, či je rozdiel medzi tým, že informovať občanov a informovať verejnosť tak či tak musíme vysvetľovať, o čom je európska legislatíva a súhrn pre občanov, o ktorom sa hovorilo, musí obsahovať to, prečo navrhujeme takú a nie inú právnu normu. Skontrolujeme si, čo robíme v tejto oblasti, ale budeme pokračovať informovanosťou pre občanov e, veľmi jednoduchým jazykom, zrozumiteľným, o čom je táto právna norma. Zatiaľ pokračujeme s, tým, s touto praxou, sumárov pre občanov, ale rozmýšľame aj nad iným systémom informovanosti, ktorý by bol ešte lepší. E, pani Vikstromová, hľadám vašu otázku, som si istý, že ju aj nájdem. Tu je. Myslím si, že záležitosť transparentnosti už som čiastočne odpovedal, keď som odpovedal pani Lichtenbergerovej, ale pani Wikstremová hovorila o zjednodušovaní, čo je veľmi dôležité. Aj včera sme o tom mali rozpravu v komisii, ako e, dosiahnuť toto zjednodušenie legislatívneho procesu už od fázy návrhu. A čo môžeme urobiť v komisii, aby sme procedurálne postupy zjednodušili? Myslím si, že teraz máme jedinečnú príležitosť a urobiť niečo nové v tejto oblasti. Ak si e, preskúmame zvyčajný problém pri zjednodušovaní procedúr, je to zvyčajne hľadanie rovnováhy medzi kontrolou a medzi postupom ako takým. Keď sa pokúšame zjednodušiť nejaký postup, Veľmi často pri vykonávaní nejakého programu sa to stáva. Narazíme na stenu e, finančných vyhlášok, pretože tam do procesu treba zabudovať kontroly, dvojité kontroly, trojité kontroly, ktorými treba prejsť a takisto príjemcovia našich programov musia prejsť istými administratívnymi, finančnými, kontrolnými e, fázami a to všetko sťažuje legislatívu. Keď cestujete domov do svojich domovských krajín alebo stretávate sa s ľuďmi z tretieho sveta, veľmi často počujete, dajte nám radšej menej peňazí, ale za jednoduchších podmienok, pretože je veľmi ťažké zrealizovať vaše programy v praxi. Je to také ťažké, že ich radšej ani nechceme zrealizovať. A to ste presne e, dali prst na tep diania, keď ste hovorili o malých a stredných podnikoch. Hovoríme aj o jednotnom vnútroeurópskom trhu a pri tomto musíme využiť práve pravidlo, ktoré ste navrhli vo vašom príspevku, najprv to, najprv treba obhospodáriť malé a stredné podniky. Myslieť na tých, ktorí sú malí najprv. Pretože práve tieto podniky, ktoré by mali pôsobiť na vnútornom celoeurópskom trhu, je ich tam veľmi málo a väčšinou sú to iba podniky na oboch stranách nejakej hranice. Napríklad biznis medzi írskou firmou a francúzskou firmou je taký zložitý, pretože zákony sú komplikované a ľudí to odradí. Potom je tu povinnosť e, podávať správy, čo je rovnaké pre Siemens a pre nejaký malý podnik. Musia vypracovať také isté správy a posielať ich hore, vyššie, preto musíme nájsť inteligentnejšie, e, účelnejšie, múdrejšie spôsoby, opäť tu máme to slovíčko smart, ako nastaviť e, právne úpravy pre malé a stredné podniky tak, aby boli vhodné aj pre veľké firmy, ktoré majú celé útvary právnych odborníkov, majú medzinárodné útvary, jednotky, ktoré, kde sú ľudia pracujúci v mnohých krajinách a malé podniky takéto niečo nemajú. Keď budeme hovoriť o novom viacročnom finančnom výhľade, tam budeme hovoriť o jednotlivých e, finančných predpisoch a kontrolných mechanizmoch, ktoré sú veľmi dôležité. Potrebujeme ich mať zavedené, ale zároveň by nemali predstavovať bremeno pre tvorbu zákonov. Pán Rabkaj, hovorili ste o efektívnosti legislatívy, o korelačných tabuľkách a úplnej nestrannosti, ktorá podľa mojej osobnej skúsenosti eh, je výborná, súhlasím s ním a môžem ho ubezpečiť, že nemáme žiadne peniaze. Takže m, takéto veci navrhovať nebudeme. Vieme, kto tu sedí na peniazoch v Bruseli a pripomenuli nám, že proces financovania je komplikovaný, spletitý. To sa nám stalo práve minulý rok v decembri, keď nám to pripomenuli. Takže Európsky parlament musí rozhodnúť, ako tieto aktivity budú financované, akou formou, akej, interný mechanizmus Európsky parlament pripraví pri dopadových štúdiách, ako kapacitu má na posudzovanie účelu zákonov. Posledných niekoľko otázok. Pán Lene sa pýtal na inš- medziinštitucionálne dohody o lepšej tvorbe zákonov. Prístup, ktorý zvolil pán Lene, akési sondovanie toho, či máme dostatok spoločných, či máme spoločného menovateľa na spoločnú revíziu. To je dobrý prístup, pretože ak budeme revidovať nejakú právnu úpravu, normu a budeme mať úplne odlišné názory na prepracované znenie nejakej právnej normy alebo postoje členských štátov v korelačných tabuľkách budú veľmi e, sa rozchádzať, preto, aby sme sa tomuto vyhli, je veľmi dobré nastoliť predbežnú diskusiu, kde by sme mohli presandovať, či existuje spoločný menovateľ alebo dostatočný spoločný základ pre postup ďalej. Všetky články e, dohody, ktoré by boli veľmi dobre, keby sa dodržiavali, ale ešte to takto nefunguje a potom cítime dôsledky. Takže tieto predbežné preskúmania pozície, presledovania vzájomných pozícií by boli veľmi dobré a až potom sa rozbehnúť do medziinštitucionálnych rozpráv. Pretože samozrejme, že by bolo výhodné, keby každá jedna inštitúcia mala spoločný postup, prístup, keby sme ťahali za jeden povraz pri tvorbe právnych úprav, právnych predpisov, vtedy by sa nám podarilo ich toto všetko regulovať lepšie. Čo sa týka štatútu zamestnanca vieme, že toto je mimoriadne citlivá záležitosť, najmä vo svetle rozpočtovej diskusie za ostatné roky. A opäť sa vraciam k viacročnému finančnému výhľadu, o ktorom budeme mať tento rok rozpravu. Samozrejme, že nepôjde len o, o tabuľky a diskusie, ale aj o médiá. Veľmi dobre si uvedomujeme, a to vás ubezpečujem, že e, diskusia v médiách takto prebieha a treba sa s tým nejako vysporiadať. Vieme, že rozpočet na administratívu predstavuje len 5,7 rozpočta EÚ a napriek tomu sú to pre verejnosť citlivé záležitosti a ostrým okom ich sledujú aj národní zastupcovia politici, ale aj občania samotní. Myslím si, že v tejto e, rozprave budeme mať nastavené veľmi prísne lehoty. Napríklad pre viacročný finančný výhľad sa vám musí vyriešiť do konca júna a, ho, júna a hotovo. Tu budeme hovoriť o kapitole, ktorá pokrýva administratívnu časť rozpočtu a musíme mať veľmi jasné myšlienky o tom, ako ďalej postupovať. Ďalšia jasná lehota príde, keď budeme hovoriť o validovaní spoločnej metódy miest a platieb a to príde do roku 2012. Nebudeme čakať na rok 2012, pretože tu ide aj o e, koreláciu, indexáciu a my to musíme čo najlepšie nastaviť. Ja by som na vás apeloval. Som za to, aby existovala spoločná metodika. Mali by sme sa vyhnúť tým nešťastným skúsenostiam z minulosti, keď ešte neexistovala žiadna metodika a na konci každého roku sme prechádzali slzavým údolím zložitých diskusí o platoch, indexáciách, validáciách a podobne. Musíme mať takú metódu platov našich zamestnancov, ktorá je spravodlivá, ktorú príjmajú dobre občania a aj vy. Vieme, že keď metodiku platov európskych úradníkov sme vypracovali, bolo to ešte v čase, bolo to presne v čase, kedy prišlo k najväčšiemu rozšíreniu Európskej únie v histórii a prišli sme s metódou tvorby platov pre euroúradníkov a táto metodika vychádzala z 8 krajín, ktoré spolu zabezpečujú 76 európskeho HDP. Máme takýto model zachovať, alebo ho máme rozšíriť o ďalšie krajiny? O, toto si, o tomto sa musíme pozhovárať. Som si zároveň plne vedomý toho, že štatút zamestnanca je hrubá knižisko a niektoré praktiky, ktoré patria do čias, kedy ste mohli jednoducho a lacno odletieť kedykoľvek do domovskej krajiny. Tieto časy sa už asi skončili a preto treba veľmi obozretne postupovať a predložiť niečo, čo je dôveryhodné. To platí pre celý viacročný finančný výhľad a dúfam, že diskusia o týchto témach bude plodná a zásadná. Ide tu o bežný legislatívny proces, to znamená, že potrebujeme podporu Európskeho parlamentu aj Európskej rady. Dovolte mi už len poslednú vetu k tejto záležitosti. Niekedy mám pocit pri čítaní dokumentov, kde sú iba negatívne skúsenosti iba excesy. Mám pocit, že, že zabúdame, akú zásadnú reformu od roku 2004 sme už zvládli. Veľmi rád by som vám dal konkrétne čísla, koľko sme ušetrili našimi reformami od tohto roku. Máme nové kategórie kontraktuálnych e, pracovníkov, nižšie platové tabulky, nové schémy a všetko toto prispelo k úsporám stoviek a stoviek milión eur. Myslím si, že všetko toto treba dať do správnej perspektívy. Niektoré kroky, ktoré teraz e, robia vo vnútroštátnych legislatívach pre úradníkov, verejných činiteľov, sme my už urobili. A preto to treba, na to treba pamätať. Keď k vám na budúce prídem, tak vám poviem aj pozitívnu stránku story e, príbehu, aj to, čo sa teraz deje na národných úrovniach, aj to, čo my e, predpokladáme do budúcnosti. Všetko to dostanete v jednom balíku. A ešte chcem spomenúť um, metódu, ktorá sa po anglicky nazýva gold plating, doslova pozlacovanie. Som rád, že uh, sa tu o tom hovorí. A je to vlastne poukazovanie prstom na vyníka. Nikto v Bruseli takúto hru nemá rád, pretože každý, kto je dobrý na národnej úrovni, uh, hovorí, určite Brusel nám zase niečo nevhodné rozkáže preto, keď hovoríme s národnými zastupcami jednotlivých štátov EÚ, hovoríme im, že oni nám hovoria, viete, my nemôžeme navrhnúť takúto časť právneho predpisu, lebo to u nás v krajine neprejde, navrhnite to vy a potom my na nich začneme klásť prostredníctvom niektorého predpisu nároky a potom sa povie, že aha, čo prichádza z Bruselu a potom na nás, ukazujú prstom na nás, hádžu vinu, že takáto smernica prišla z Bruselu. Potom veľmi často v dôsledku, dôsledku toho občania a firmy sa stiažujú na Brusel. Musíme toto robiť, pretože nám to Brusel prikázal a museli sme to transponovať z komunitárneho práva, musíme to dodržiavať. Preto musíme sa zjednotiť v tejto veci a tieto príklady jasne odsúdiť, ukázať na ne a prediskutovať si tieto veci radšej s národnými parlamentmi. A až vtedy, keď vieme, že takéto praktiky sa dejú, treba povedať, viete, toto neprichádza z Bruselu, toto prichádza z úrovne jednotlivých členských štátov EÚ. Musíme overiť zdravotný stav, tak povediac, všetkých politik, všetkých predpisov a noriem, všetko skontrolovať a revidovať a tak nájsť potenciálne anomálie, ktoré pochádzajú v, z, treni, z trecích plôch medzi Európskou, európskymi zákonmi a národnými zákonmi. Ďakujem pekne za váš čas. To je všetko odo mňa. Ďakujem pekne. Pani Lichtenberger, ešte teraz na záver, nech sa páči. Mala by som ešte jednu malú prozbu jedna z mojich otázok nebola zodpovedaná. A síce ide tu o to, či by nemalo byť kodifikácia, pokiaľ ide o e, konania v dôsledku e, porušenia. Pardon. Ešte Angelika Nibler. Nie, nie je tam potreba vystúpiť. Takže dáme priestor ešte pánovi komisárovi a potom ešte môžeme ďalšie veci vyriešiť v rámci nášho programu. Páči sa vám, komisár. Ďakujem ešte za tento ďalší priestor odpovedať na vašu otázku, ale nie je ľahká. Odpoveď nie je ľahká, pretože ešte stále sa snažíme preskúmať, čo bude v tejto oblasti najefektívnejšie. Máme postup v prípadoch odargumentovaných posudkov a vieme, čo sa robí v prípadoch, keď je zapojený Európsky súdny dvor. Myslím si, že v budúcnosti treba využívať zrýchlené postupy oveľa viac. Zatiaľ konáme podľa dvojfázového prístupu. Najprv je nejaký prípad, potom Európsky súdny dvor stanoví, či naozaj ide o problém a potom sa stanoví ešte finančn- sa stanovia finančné okolnosti, takže potrebujeme ďalšie rozhodnutie. Lisabonská zmluva nám však umožňuje postupovať rýchlejšie a využijeme túto možnosť v maximálnej možnej miere. Zatiaľ môžeme povedať, že tento postup sme z roka na rok, z minulého roka na tento rok zlepšili a využívame všetky právne normy, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem pekne, tak ešte raz sa vám chcem poďakovať za, prípravu na, za prípravnosť na diskusiu a takisto za podnetnú výmenu názorov. Teraz sa dostávame k 24 správa Regner eh, Credit Rating Agencies. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o túto správu, ide o iniciatívnu správu, ktorej autorom je kolega Klinc z výboru Ekon. A je to tak povediac ďalšia etapa na ceste k lepšej regulácii ratingových agentúr, agentúr úverového rizika a hodnotenie úverového rizika bola ESPA zriadená, teraz máme iniciatívnu správu a tomu predchádzala ešte konzultácia verejná, ktorá bola nakoniec uzavretá zo strany komisie. Tým, že ide o iniciatívnu správu, tak moje pripomienky sú patrične krátke treba e, niektoré veci zabezpečiť, pokiaľ ide o budúci vývoj. Kolega Klinca ich už dotkol a ja doplňam alebo spresňujem niektoré z týchto zaujímavých snách. Čo je veľmi dôležité z môjho pohľadu je, aby sme vyzdvihli aspekty, ktoré smerujú k posilneniu konkurencieschopnosti v Európe a takisto, e, ktoré by mali zohľadňovať e, viac európske elementy. Preto tie hlavné body, ktoré by som rada navrhla, a síce na úvod, mali by sme umožniť, aby týchto veľa relatívne neznámych, malých ratingových agentúr, ktoré určite existujú v Európe, ale ktoré fungujú na národnej úrovni, mali by byť posilnené. Musíme vychádzať z toho, že sa nám pravdepodobne nepodarí zo dňa na deň E, vytvoriť nejakých veľkých e, adekvátnych hráčov, čiže treba tých existujúcich posilniť a treba podporovať myšlienku etablovania istej siete, ale aj napriek tomu cieľom by takisto malo byť e, vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenie Európskej verejnej ratingovej agentúry, pretože v tomto ohľade sme museli znášať mnohé nedostatky systému v minulosti. Čiže dosiahnuť nezávislé hodnotenie úverového rizika. Čiže nemalo by byť len jeden rating, ale mal by byť aj druhý. Myslím si, že v momentálnej situácii, tak ako to vyzerá na trhu, tak je to vec, ktorá je určite potrebná. A záverom chcem zdôrazniť, a to je taká prozba, aby, e, pokiaľ ide o tie ratingové agentúry, aby sme sa bližšie pozreli na tému metodiky a aby v tejto súvislosti bolo poskytnutých viac informácií, čo sa prejaví na väčšej dôveryhodnosti a takisto aj spolahlivosti. A tým sa dostávam nakoniec, pretože nie veľa je možné, e, pokiaľ ide o dĺžku tých e, vstupov. Ďakujem pekne, chce sa niekto prihlásiť? Pán Bodu, nech sa páči. Da, aș dori să spun că dacă vom avea o agenție de... Ďakujem, vážený pán predseda. Ak chceme vytvoriť túto ratingovú agentúru pre úvery, je potrebné, aby fungovala ako každá iná obchodná spoločnosť a preto by bolo možno dobré, aby ju aby sa riadila tými istými pravidlami, akými sa riadia ostatné ratingové agentúry. Aj z môjho pohľadu je ešte stále dôležitá otázka zaplatenia. A to naozaj súvisí aj s témou nezávislosti. Kto to bude platiť? A to je rozhodujúci faktor pri týchto úvahách. Dobre, nikto iný sa nehlasí, ak sa nemýlim. E, termín predkladania pozmeňacích návrhov 9. február. Ďalší bod 25 Ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte. Tiež správa z Ekonu, kolega spravodajca Bodu. Nech sa páči. Konglomerátele finančiare. Ďakujem, vážený pán predseda. Finančné konglomeráty sa objavili v okamihu, keď finančné skupiny kombinovali niektoré ekonomické činnosti s poskytovaním finančných služieb. Išlo o banky, poisťovne, investičné spoločnosti, ako aj o spoločnosti, ktoré spravovali aktíva. Pokiaľ ide o e, bankové a poisťovnícke aktivity, tak tam sú potrebné rezervy, aby mohli skutočne občanom slúžiť. Pokiaľ ide o poisťovne, tak tam tie konglomeráty predpokladajú dodatočné normy kontroly. Takže sú tam vzťahy, ktoré e, môžu ovplyvniť isté rizika. Pozrime sa na sektorové smernice, ktoré sa týkajú bankových aktivít a poisťovní. Všetky tieto smernice môžu byť aplikované individuálne na všetky inštitúcie, ale môžu byť aj konsolidované, ak sa všetky tieto, na všetky tieto ustanovizne vzťahuje tá istá smernica. Myslím si, že spoločnosti, ktoré spravujú aktíva, by mali byť začlenené do týchto smerníc, a mali by sa tam doplniť dodatočné indikátory. Táto smernica sa vzťahuje na tie sektory e, aktivity, kde je táto aktivita znížená pod 6 miliard eur. A strategicky by sme mali zmeniť ten dohľadný rámec, aby to bolo silnejšie, efektívnejšie, aby sme naozaj mohli aplikovať najlepšie skúsenosti. A to sa potom bude týkať aj medzinárodnej konkurencie, schopnosti všetkých európskych finančných ustanovizní. Čiže to pozitívne prispeje na obmedzenie rizika a sociálnych e, problémov. Čiže tento návrh je veľmi dobrý a pozmenujúce návrhy, ktoré som E, tam vniesol, sú skôr odborné alebo jazykové. Je tam jeden pozmenujúci návrh týkajúci sa právnej bázy, ale to je vlastne jediná vec. Ďakujem pekne, chce sa niekto vyjadriť? Nie. Myslím si, že je to dobrý, kvalitný návrh. 4. február, lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Ďalšie je bod 26. Systémy náhrad pre investorov. Sebastian Bodu opäť. Nech sa páči. Som Ďakujem, pán predseda. Návrh vyjasňuje všetky služby e, finančných aktivít, ktoré musia takisto byť zahrnuté do aplikačného poľa tejto smernice. A keď okrem toho majú aj aktíva klientov, tak by sa tam mali vzťahovať isté obmedzenia na používanie zdrojov a klienti by mali mať nárok na kompenzácie a to aj v takom prípade, ak e, príslušná inštitúcia nerešpektuje zákony, ktoré im boli e, jednoducho, ktoré sa na nich vzťahujú. Toto by malo umožniť investorom vychádzať z predpokladu, že sú touto smernicou chránení a mali by poznať všetky detaily a kritéria. Táto smernica dáva ochranu investorom, ak nejak veľká investičná firma nemôže vrátiť finančné aktíva a nahradiť ich. Tieto aktíva, investície môžu byť, vníman, môžu byť držané dvoma spôsoby, buď investičnou spoločnosťou, ktorá ich drží v mene klienta, alebo tútorom, ktorého si zvyčajne vyberie investičný podnik. Zvyčajne to býva banka. E, ochrana môže byť nie len proti nesolventnosti e, podniku, ale aj proti insolventnosti tútora. A to by teda malo umožniť vytvorenie organizmu, e, ktorý by vlastne klasifikoval nehnuteľnú hodnotu tejto firmy. V súčasnosti sa odtiaľ vylúčujú tie pohľadávky, ktoré vyplývajú z transakcií, to je práve vlastne predmetom sťažnosti v oblasti spravodlivosti. No a potom sa takisto sa tam hovorí aj o tých neloajálnych praktikách. Komisia navrhuje zmenu článku 4 tak, aby sa zvýšila miera kompenzácie na hodnotu 50 tisíc eur. A to preto, aby sa tá úroveň kompenzácií priblížila priemernej hodnote kompenzácií v tejto oblasti. Máme takisto aj e, takú záchradnú klauzulu a to znamená, že takéto kompenzácie by mali takéto firmy by mali si jednoducho brať po, pôžičky, ak nebudú schopné kompenzácie. Kontrola ex ante by mala byť disponibilná, aby, sme sa, aby sa firmy vyhli v budúcnosti problémov. Tá rovnako je tu problém uh, E, alebo povinnosť zaviesť systém e, kompenzácie platieb, ktoré by mohli byť robené aj dočasne, ak by tam išlo o príliš veľké lehoty. Mali by predstavovať tretinu hodnoty tej e, pôvodnej. No a po overení pohľadávky by sa došlo ku kompenzácii celkovej Myslím si, že by sme mali zachovať obmedzenie na 80 pohľadávky. To by bola suma, ktorá by sa vyplatila ako odškodné. Pokiaľ ide o e, investície na kapitálovom trhu, to e, nezodpoveda situácii bankových vkladov. Takže tak pre odškodnenie aj tu táto suma by mala pokryť istú časť škôd pokiaľ ide o dve e, kompenzácie, tak tá prvá, pohľ- prvá pohľadávka by mala byť prvorada. Kompenzácie by mali byť v rámci OPCVM a takisto aj tá investičná firma by mala e, konať transparentne. Niektoré štáty prostredníctvom prístupových dohôd mali isté výnimky, pokiaľ ide o tieto režimy na právnej úrovni samozrejme výnimky musia byť zachované až e, kým e, nevy, nevypršia a nemôžu byť pozmenené smernicou. So záujmom čakám na vaše pripomienky. Ďakujem pekne. Chce sa niekto vyjadriť? Kolína Regnerová. Ďakujem pekne. Chcela by som najskôr poďakovať Tomočníkovi za to, že sa pokúsil aspoň teda e, ísť v tej rýchlosti rečníka a patrične to potom aj pretlmočiť. Z mojej strany len jedna krátka vsúka. Myslím si, že návrhy komisie sú veľmi kvalitné, ale možno by som len chcela pripomenúť, že v súvislosti s prevenciou by sme možno mali pristúpiť ešte k príslušným opatreniam a mali by byť posúdené sprievodné opatrenia, tak aby sme sa nedostali tak ďaleko, že všetky tieto návrhy riešení budeme musieť zvažovať a ktoré by neboli potom nejakým spôsobom pozitívne alebo definitívne dovedené do úspešného konca. Dvadsaťsedem. Správa pána Stojanova. Nech sa páči. Благодаря. Доклада, който им беше възложен е по новата директива, която цели да обедини двете предишни директиви. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o systém ochrany vkladov, e, tak e, k tomu sa vzťahuje smernica konkrétna, ako viete. Tieto systémy sú dôležitou vecou, pretože zabezpečia, že v prípade platobnej neschopnosti banky tí ľudia, ktorí patria k tým, ktorí majú práve nižšie príjmy, alebo tí, ktorí sú zo nižších stredných vrstiev, budú mať garantované svoje vklady. Na základe navrhovanej smernice e, prichádza k viacerým zmenám a je tu možnosť, aby boli zavedené prísnejšie pravidlá, pokiaľ ide o e, postup vyplácania vkladov v prípade platobnej schopnosti banky. Takisto sa predpokladajú prísnejšie pravidlá pre banky. Hovorí sa o tom, že príspevky banky v rámci tohto systému majú byť navýšené. A systémy by mali už ex ante takéto poplatky dostávať. To znamená, že hodnoty imania by mali byť k dispozícii, pokiaľ ide o banky a nemali by byť e, nejakým spôsobom riešené len v prípade nebezpečia. Zmeny návrhov sa uberajú štyrmi smermi. Nová smernica predpokladá celú sériu obmedzení nakoľko systémy nie sú v rámci organizácie, ktorá by bola nepriateľsky naladená voči jednotlivým investorom, práve, že je to systém, ktorý je konštruovaný na prospech eh, občanov a nemyslím si, že budeme musieť nejakým spôsobom to upravovať, eh, pričom si treba uvedomiť, že asi pred troma rokmi došlo tak či tak eh, k zmene a nemyslím si, že je to hodné toho, aby sme teraz dva roky potom opäť zavádzali nejaké zmeny. Prvý, prvé nejaké také zmeny alebo korektúry, ktoré som navrhol, idú následovným smerom. V prípade nesolventnosti banky by malo byť možné vyplatiť eh, tie garantované vklady. Návrh komisie predpokladá zmenu z 20 kalendárnych dní ako lehoty na 7 pracovných dní takéto skrátenie lehoty na vyplatenie je enormné, je prehnané. A ja chápem, aké sú tu ciele komisie. Má to byť ochrana investorov a pokiaľ možno čo najrychlejšie pokrytie strát, ktoré zaznamenajú investory. Informácie, ale ktoré som, ktoré som teda dostal v tomto ohľade, poukazujú na to, že by bolo úplne možné že systémy nebudú e, schopné poskytovať likvidné prostriedky. Preto navrhujem, aby sme predlžili túto lehotu na vyplácanie na dva týždne. To by bola taká stredná cesta medzi situáciou, ktorú sme mali doposiaľ a medzi návrhom komisie. Druhé smerovanie sa týka meny, ktoré majú byť vyplácané tie investície. V princípe súhlasím s návrhom komisie, aby ľuďom boli vyplácané tie náhrady, pokiaľ možno v tej istej mene, aké boli uskutočnené vklady. Ale pokiaľ ide o tú koncepciu lehoty a dodržania takéto lehoty, myslím si, že v tom spočíva isté riziko. Bez ohľadu na to, či tú lehotu zvolíme na 7 dní, alebo či si zvolíme 14-dňovú lehotu, to riziko spočíva v tom, že systém nie je schopný zabezpečiť vyplácanie investícií v mene, v ktorej, bolo vedený, v ktorej bol vedený účet. Tretie smerovanie niektoré systémy nepredpokladajú eh, takéto platby vopred niektorí aktéry nejakým spôsobom navýšia eh, svoje aktíva a neskôr prejdú na modus fungovania investičných fondov, je tu návrh, aby sa tá percentuálna sadzba eh, zmenila na 5%. Počul som, že je tu celá séria systémov, eh, ktorým to spôsobí ťažkosti pretože veľká časť ich imania alebo aktív sa skladá z dlžobných úpisov štátnych alebo teda štátnych dlhopisov. Vieme, že kríza, pokiaľ ide o verejný sektor, e, zamávala teda týmto verejným sektorom výrazne. A keby mali prepadnúť tieto dlhopisy pred dátumom splatnosti, tak potom zaznamenajú len stratu a preto tu navrhujem výnimku zo, všeobeč- zo všeobecného nariadenia, ktoré sa týka 5 limitu, aby štátne dlhopisy teda boli vyňaté z tejto požiadavky, aby e, systémy e, mali povinnosť investovať nezáväzne, a teda nezáväzne, aby nebolo tam takéto veľké riziko vzťahujúce sa len na tieto štátne dlhopisy a aby bola zabezpečená aj vysoká rentabilita. Môj posledný návrh sa týka otázky, otázky veľkosti a teda príležitosti, ktorá sa núka pri zavádzaní takejto smernice. V prípade, že jeden zo systémov nebude schopný vyplatiť tie vklady, mala by byť možnosť stanovená, aby tieto systémy čerpali úver od iných systémov. Tak ako vyzerá teraz návrh komisie, je to tak, že prakticky, keď systém požaduje úver, tak všetky ostatné systémy v členských štátoch budú mať povinnosť tomuto systému, ktorý sa dotazuje, poskytnúť úver. Nemyslím si, že je to správne, pretože mohlo by dojsť k bankrotu istého systému v prípade eh, bankrotu bank v konkrétnom členskom štáte. Samozrejme, potrebujeme subsidiaritu a solidaritu predovšetkým, ale tento systém by mohol fungovať len keď sa to stane v konkrétnom členskom štáte. Predstavme si ale situáciu, že by takéto problémy s platobnou neschopnosťou nastali vo viacerých členských štátoch, povedzme v dvoch dokonca. A keď potom v nejakom inom členskom štáte budú mať povinnosť banky poskytnovať takéto úvery a v druhom členskom štáte musí ten systém poskytnúť pôžičku a zároveň musí aj vyplácať tie investície, tak môže prísť reťazovej reakcii a môže to spôsobiť eh, ťažkosti s likviditou viacerých systémov, čo podľa mňa je nesprávne. Preto navrhujem zmenu zmysle toho, čo hovorí aj Európsky dozorný orgán. Tieto systémy budú schopné posúdiť, či nie je možné ich oslobodiť od tejto povinnosti vyplácať vklady. Snažil som sa veľmi podrobne popísať ten postup. Tak, aby sme princíp subsidiarity a proporcionality boli schopní dodržať, uskutočnila sa celá séria rokovaní. A na moju osobu prišla požiadavka navrhnúť aj e, zmeny v v situáciách, kde rozhoduje sám systém, či príde k poskytnutiu úveru alebo nie. A nemyslím si, že to je správne, pretože väčšina systémov by sa zdráhala poskytnúť úver a princíp solidarity by tým bol zatlačený do úzadia. Je možné pozrieť sa tu na rôzne varianty. Ten popísaný prípad spočíva na princípe ktorý som ja použil v rámci mojej správy. V princípe toto boli moje pozmenenia. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí sa podielali na vypracovaní tohto návrhu a som pripravený samozrejme na vaše otázky. Ďakujem. Srdečne ďakujeme, pán kolega Stojanov. Angelika Nibler sa prihlásila, nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcela poďakovať spravodajcovi za jeho výklad. Ďakujem aj za to, že predstavil tento návrh textu. Mám dve otázky, ktoré by som chcela položiť. V prípade nesolventnosti by sa bolo treba, alebo pokiaľ ide o solventnosť, bolo by potrebné predvídať nejaký typ garancie alebo nejakého pokrytia pre tých, ktorí e, tieto vklady realizovali. Komisia má svoj vlastný plán, ale nepripadá mi to ani mne adekvátne. V Nemecku aj v iných členských štátoch existujú garančné systémy, ktoré celé roky fungujú a to, čo funguje v niektorých krajinách, to komisia neberie do úvahy. Práve naopak, komisia predpokladá, že všetci budú investovať do jedného fondu a ten bude potom túto pomoc distribuovať. Tento návrh sa nám nepáči. My dávame prednosť inštitucionálnej garancii. E, v Nemecku všetky verejné inštitúcie spolupracujú. Ak je nejaká verejná finančná inštitúcia v ťažkostiach, tak tieto verejné inštitúcie tam zasahujú. Je to preventívny systém, ktorý e, môže dokonca zasiahnuť aj v prípadoch, keď za účelom toho, aby nikto nepožadoval e, vyplácanie týchto sklad, aj keď nikto nepožaduje vyplácanie skladov, teda prevencia pádu alebo bankrotu. E, Nemusí sa tento mm, systém aplikovať na všetky krajiny, ale bolo by potrebné preskúmať existujúce mechanizmy, ktoré fungujú a fungovali aj počas krízy v jednotlivých členských štátoch. A nepáči sa mi, keď e, komisia navrhuje harmonizovaný nový generalizovaný princíp, ktorý nebol vyskúšaný. Takže ja v tomto smere predložím návrh a potom následne e, požiadam spravodajcu, aby zvážil teda tie takýto návrh bol, aby tam byť aj ochrana, e, ochrana vkladateľov aj dlžníkov. V návrhu e, komisie sa hovorí o subsidiarite, ale v tomto návrhu smernice to nie je. Ďakujem. Ešte niekto si želá vystúpiť? Nie. Takže máme tu lehotu na predkladanie pozmenujúcich návrhov 18. Okto- 18. február, poludnie bod 30, e, subsidiarita. 38, rôzne. Nech sa páči, pani Nibler. Chcem sa ospravedlniť, ale možno som dobre nepočula. Nemala tu byť výmena názorov o iniciatívnej správe. Hovorili sme o správe pani Lichtenberge, eh, keď tu bol komisár, ale ja by som chcela chcela ešte ďalším členom odpovedať, ktorí hovorili o tejto iniciatívnej správe. Nie je to potrebné urobiť teraz, ale prosím vás, bolo by dobré, keby sa to zohľadnilo v programe niektorej z budúcich schôdzi. Takto by sme trošku pokročili. Dopredu ďakujem výborne. Takže lehota na predkladanie e, pozmeňujúcich návrhov pre správu Nýbler bolo stanovené na začiatok marca. Je to tak, Nýbler? Na kedy bol stanovený termín predkladania pozmeňujúcich návrhov? 2. 2. marca. Dobre. 28. máme schôdzu, tá bude však veľmi krátka, ale mohli by sme to presunúť na marec, mohli by sme mať v marci prvú debatu a tam by sa mohli prerokovať niektoré pozmeňujúce návrhy. Z technických dôvodov boli naše rozhodnutia trochu neformálne a na budúce budeme mať koncom februára úplne bežnú schôdzu. Ďakujem.